Bon après-midi, collègues. Bon après Prajem vám eh, príjemné popoludnie, kolegovia. Prajem príjemné popoludnie pánovi Pie Balksovi. Vítajte v Európskom parlamente. Želám vám krásny rok 2010. Všetko dobré a veľa úspechov. Všetci vieme, aký je cieľ tohto zasadnutia. Je to vypočutie pána eh, Pie Balksa, aby sa mohol stať eh, členom komisie zodpovedným za spoluprácu a rozvoj. Je to portfólio, ktorému pridelil predseda Barozu. Podľa smerníc prílohy 17 nariadenia parlament vyhodnotí dezignovaného komisára na základe všeobecnej kompetencie, jeho angažovanosti pre európske veci aj podľa jeho osobnej nezávislosti. Parlament takisto vyhodnotí znalosť jeho budúceho portfólia a jeho komunikačné schopnosti. Takisto pripomínam, že pred vypočutím dezignovaný komisár písomne odpovedal na prípravný dotazník. Písomné odpovede boli rozdané a nachádzajú sa vo vašom spise. Predtým, než začneme našu prácu, pripomínam ešte stručne, ako budeme postupovať počas tohto vypočutia. Začneme stručným vyhlásením politických skupín o ich prioritách v oblasti spolupráce a rozvoja, rozvojovej spolupráce. Potom dezignovaný komisár urobí úvodné vyhlásenie, ktoré bude mať maximálne 10 minút. Tento úvod potom prejde do otázok, ktoré budú trvať 2 a 3 štvrte hodiny a bude sa môcť na nich zúčastniť každý zástupca každej politickej skupiny. Táto rozprava bude formou tzv. ping-pongu, čiže každý bude mať maximálne 3,5 minúty. 45 sekúnd na každú otázku, potom minúta 45 sekúnd na odpoveď komisára a ďalších 30 sekúnd na následovnú otázku, ak to bude nutné, a ďalších 30 sekúnd pre záverečnú odpoveď komisára. Pripomínam, že Čas e, jednotlivých poslancov je obmedzený na 45 sekúnd. Čím budete stručnejší, tým viac bude mať komisár čas na odpovede. Chcem ešte spresniť, že nasledovné e, odpovede, pardon, o otázky e, budú musieť byť naviazané na pôvodnú tému a ako predsedníčka tohto výboru a predsedníčka rozpravy si vyhradzujem právo nepripúšťať také následné otázky, ktoré nebudú rešpektovať takéto kritéria. Budeme mať aj postup catch the eye, tak ako to pripravili koordinátori. Poslanci, ktorí sa budú chcieť e, zúčastniť na catch the eye, budú mať 15 až 20 sekúnd na položenie otázky a ja dúfam, že aj komisár odpovie veľmi stručne. Chcem vás povedať, že prednostne budeme vyvolávať riadnych členov a náhradníkov výboru pre rozvoj. Takisto sme pripravili niekoľko slotov, počas ktorých vyzvem komisára, aby upresnil svoje odpovede na určité otázky poslancov, ktoré neboli dostatočne a uspokojivo zodpovedané čo mi naznačia zástupcovia politických skupín. Chcem vás informovať, že sme prizvali aj výbor pre zahraničné záležitosti, takisto výbor pre medzinárodný obchod a delegáciu paritného parlamentného zhromaždenia AKTEU a takisto delegáciu pre vzťahy s panafrickým parlamentom zúčastnia sa na tomto vypočutí. Na záver vypočutia vyzvem komisára, aby urobil záverečné vyhlásenie, ak si tak bude želať. Táto rozpráva bude tlmočená do všetkých jazykov. Všetci rečníci môžu teda používať svoj vlastný jazyk. Preto prosíme rečníkov, aby zohľadnili, že sa všetko tlmočí a aby nehovorili príliš rýchlo. Takisto pripomínam, že táto rozpráva je prenášaná web streamingom na parlamentnej internetovej stránke a takisto nahrávka z tohto vypočutia ostane k dispozícii na internete. Po tomto všetkom môžeme začať vypočutie a to vyhláseniami politických skupín. Teraz dám slovo na jednu minútu 30 sekúnd pánovi Gejovi Mičelovi. You, Ďakujem, pani predsedníčka. Mám veľmi málo času, tak veľmi stručne. Dobrý deň, pán Pilbax. E, musím v prvom rade povedať, že som bol zarozený, že vo vašej odpovedi sa e, vôbec nespomína nespomínajú ciele e, pre e, výdavky na vzdelávanie a na zdravotníctvo, ako aj kontrolu. A preto by som chcel vedieť, prečo je tomu tak. Po druhé, chcel by som povedať, že som presvedčený, že je naozaj veľmi dôležité, aby Európa, Európska únia bola blízka k občanom, e, pretože e, občania sú najdôležitejší pre Európsku úniu. A vodcovská úloha ľudí v privátnom sektore je veľmi vítaná, ale my musíme konať. Vy vieme, e, že 11 miliónov detí zomiera každoročne na celom svete a ja vás prosím, aby ste prevzali naozaj vodcovskú úlohu, e, pretože EÚ je najväčším darcom na svete. Po tretie, som presvedčený, že je dôležité a pre všetkým EPP verí v to, že my hájime dôstojnosť ľudí. To je pre nás to najdôležitejšie. A preto chcem, aby ste e, vzali do úvahy politiku o e, vlastníctve pôdy. To je tiež spôsob, ako odstrániť chudobu e, na svete. Ďakujem. Berman, Pán Berman, máte slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Pán Piebalk, vítajte medzi nami. Za SAD chcem povedať, že rozvojová politika bola pre nás vždy na najvyššie dôležitá. My ako EÚ máme zodpovednosť za ľudí, ktorí majú to nešťastie, že žijú v chudobných krajinách. Musíme teda financovať vzdelávanie a zdravie, musíme sa zasadzovať za menšiny a takisto ľudí s postihnutým, s postihnutím a musíme sa zasadzovať za sociálne práva ale to nestačí, potrebujeme udržateľnosť. Od e, komisára pre rozvoj naša politická frakcia očakáva, že sa bude zasadzovať za financovanie rozvojovej politiky vo výške 0,7 HDP. Potrebujeme takisto lepšiu koordináciu a potrebujeme súdržnú politiku. To musí byť niečo viac ako iba zbožné želanie. Uh, nesmieme uzavrieť s Kolumbiou obchodnú dohodu, pokiaľ tam budú vraždení odborári, pretože tak by sme vlastne odmeňovali zlé správanie. Písomné odpovede od vás, pán komisár, sú dobrým východiskom vo veciach financovania pomoci ale vo svojich odpovediach nehovoríte nič o sociálnych právach, ani o ľudských právach, ani o právach menšín. A to ma prekvapuje. Ja by som rád vedel, prečo o tom nehovoríte vo svojich odpovediach. Görens, vous avez la parole. Merci, madame la présidente. Pán Görens, eh, máte slovo. Ďakujem. Alex vstupuje do novej funkcie, bude mať jednu z najvznešenejších úloh, bude sa zasadzovať za bezpečnosť eh, takisto za práva osôb, za práva žien, bude stelesňovať e, naozaj veľmi dôležitú politiku a nebude, dúfam, musieť ustupovať iným komisárom. Dúfam, že vy budete komisárom, ktorý bude udávať e, tón v politike boja proti e, chudobe. takisto budete mať dôležitú a ťažkú úlohu. Bola, bude ťažká, pretože budete musieť e, vykonávať svoju úlohu na pozadí viacerých kríz. Hospodárska kríza, banková kríza, ale aj kríza vo vzťahoch medzi národmi. Takisto klimatická kríza. Všetky tieto krízy e, sú prepojené navzájom budete musieť e, ukazovať veľa autority, budete potrebovať partnerov, mimovládky, aj verejných partnerov. No a na záver by som povedal, že vaša úloha bude takisto úlohou, kde budete musieť zvládať rizika, riadiť rizika. A preto ja by som chcel povedať, akým spôsobom by ste mali e, toto robiť. Mali by ste vytvoriť solidné partnerstvo s výborom Európskeho parlamentu pre rozvoj, pretože my vás môžeme podporiť e, vo vašej e, práci. Ďakujem, hovorí predsednička pani Sargentini. Ďakujem, pani predsednička. Pán navrhovaný komisár, prichádzate v čase e, veľkých kríz, klimatická kríza, hospodárska kríza, finančná kríza a tak ďalej, ktoré otriasli svetom a postihli mnohé krajiny. Nastal čas e, na naozajstnú politickú zmenu na to, aby sme mali, mohli podporovať udržateľný e, rast. Pre nás najdôležitejšie otázky teraz je dosiahnuť tisícročné rozvojové ciele a um, dať si ako prioritu polnospodárstvo a tak ďalej. Vaša úloha nebude len dozerať na oficiálnu rozvojovú pomoc, ale tiež e, plniť článok 208 Lisabonskej zmluvy, ktorý tvrdí, že európske politiky by nemali poškodzovať e, všeobecné ciele rozvoja predovšetkým odstránenie chudoby. Vidíte sám seba ako koordinátora medzi e, ostatnými e, komisármi e, zodpovednými za rôzne portfólia. Vy budete prezentovať, reprezentovať celú komisiu na stretnutiach Rady zahraničných vecí, čo sa týka vašich kolegov Ešnovej a de Guchta. Ako budete odolávať možno tlaku e, tým, ktorí kladú záujmy EÚ na prvé miesto. Ďakujem. Teraz má slovo pán Tanok z ECR. Pani predsednička, pán e, komisár, e, naša skupina je nová v parlamente a predovšetkým našou prioritou je e, podporovať odstránenie e, chudoby, ako aj dostávať čo najväčšiu hodnotu za peniaze našich daňových poplatníkov. Musíme chrániť e, dôstojnosť všetkých ľudí v rozvojovom svete. Chceme vás vyzvať, aby ste sa zameriavali viac na krajiny, kde môžete presadiť skutočnú zmenu a kontrolovať výdavky, namiesto toho, aby sa financovali skorumpované vlády. Treba presadzovať ambiciózne hospodárske dohody, pretože obchod môže eliminovať chudobu. A tiež chceme vidieť väčší význam e, predchádzaniu a riešeniu konfliktov, pretože ak krajina alebo región trpí nejakým konfliktom, tak je veľmi zraniteľná. Ekonomická recesia bola veľmi tvrdou ranou pre najchudobnejšie rodiny sveta a znamená to, že e, pomoc je ešte čo raz najliehavejšia. Naša frakcia chce jasne povedať, že e, Európska únia chce naďalej e, podporovať e, rozvoj, ale musíme sa zamerať čoraz viac na transparentnosť, audit a zodpovednosť, ako aj na ochranu demokracie a ľudských práv. Naša dohoda s daňovými poplatníkmi by mala byť takáto. Za ich peniaze musí byť jasné, že ich peniaze a prostriedky budú e, vynaložené zodpovedne. Ďakujem. Uh, <clears throat> a teraz má slovo pani Cima z GUE. Ďakujem veľmi pekne. Pán Piebalks, my ako ľavicová politická skupina očakávame, že ako komisár budete sa konkrétne snažiť a predkladať konkrétne opatrenia na to, aby sme do roku 2015 dosiahli miléniové rozvojové ciele. Vo vašich odpovediach sú iba vágne náznaky. Vy ste iba naznačili, že vaše obdobie ako komisára sa zhoduje s konferenciou OSN. My si myslíme, že EÚ v tejto oblasti má líderskú úlohu a žiadame, aby po Kodani takisto pokračoval boj proti klimatickým zmenám a bol e, prepojený s bojom proti chudobe. My ako politická skupina vychádzame z toho, že európska rozvojová politika bude mať v rámci európskych politik aj naďalej dôležité miesto a my e, od vás očakávame, že to budete aj presadzovať príslušným spôsobom. Očakávame od vás, že budete aj protirečiť členským štátom, ak to bude nutné a myslíme si, že rozvojová politika by mala byť podriadená hospodárskym politikám jednotlivých členských štátov. Očakávame od vás ako od komisára, že počas rokovaní o Kotonu a o mandáte EIB budete nastojiť najmä na otázke o verejnej podpory a e, otázke verejných štruktúr. Ďakujem. Teraz má slovo pani Senkler z F- EFT. Ďakujem, pozeral som sa na váš životopis a e, všimla som si, že e, e veľmi e, dobre ste spolupracovali s nedemokratickými inštitúciami. Tiež som si všimla, že vaša podpora jadrovej, že podporujete teda jadrovú energetiku a tiež podporujete schopnosť e, členských štátov zabezpečiť svoju, e, svoje vlastné energetické nároky. Ja súhlasím e, s kolegom Tanokom, čo sa týka spravodlivého prerozdelenia pomoci a tiež vynaloženia finančných prostriedkov zodpovedným spôsobom nie som si istý, že teda ak by, ak by ste nám mohli vysvetliť eh, úlohu eh, poradcu, vášho poradcu pána Lincolna a keby ste nám teda mohli eh, povedať trošku viac o tejto záležitosti. Ďakujem. Teraz si vypočujeme dezignovaného komisára, bude to jeho prvé vyhlásenie. Pani predsednička, e, vážení poslanci, vážení, vážené poslankyne, dámy a páni, je pre mňa veľkou cťou byť tu dnes, aby som vám mohol predstaviť moje ciele a zámery, ktoré budem sledovať, keď budem e, komisárom pre rozvoj. Som hrdý, mám veľké nadšenie, chcem vykonávať túto úlohu, ktorú mi zveril, zveril, zveril predseda. Uvedomujem si, do akej miery sme teraz konfrontovaní s e, veľkými problémami. Posledné svetové krízy ukázali ešte raz znova, do akej miery žijeme v globalizovanom a prepojenom svete. Tí, ktorí si myslia, že sa môžeme izolovať od problémov chudoby, pretože sa týkajú iných častí sveta, tí nemajú pravdu. Musíme pomáhať e, iným krajinám bojovať proti chudobe a musíme využiť tie príležitosti, ktoré sa núkajú, ktoré nám núka globalizácia. Je to aj v našom záujme. A najlepším prostriedkom, ako dosiahnuť tieto ciele, je práve rozvojová politika. Ďalších 5 rokov bude rozhodujúcim obdobím pre rozvojovú politiku EÚ. Vytvorenie postu vysokého zástupcu a takisto služby pre vonkajšie činnosti predstavuje veľkú príležitosť a zvyšuje takisto dôležitosť delegácií EÚ na celom svete. Poskytuje nám to skutočnú šancu znížiť fragmentáciu, ktorej podlieha naša pomoc. Avšak zároveň si musíme jasne uvedomovať, aká je naša rozvojová politika, musíme jasne hovoriť, o čom to je. Našim cieľom je eradikácia chudoby v znevýhodnených krajinách a regiónoch musíme využiť e, synergie a to všetko, čo sa nám núka Máme množstvo nástrojov, ktorým môžeme dosahovať širšie politické ciele EÚ. Nie je to dôležité iba pre Európsku úniu, ale aj pre našich partnerov v rozvojových krajinách. Je to nevyhnutné, aby sme si udržali dôveryhodnosť. Toto jasne povedal aj predseda Barroso, keď eh, mi poslal nominačný list a povedal, že je odhodlaný udržať úlohu Európskej únie ako najväčšieho darcu pre rozvojový svet. V následujúcich piatich rokoch e, zažijeme rozhodujúce obdobie, pretože naozaj je nevyhnutné, aby sme si túto hybnú silu udržali a musíme zvýšiť takisto rozvojovú podporu, keď riešime rôzne krízy na rôznych frontoch. Musíme sa zameriať na e, viac pomoci je takisto na lepšiu a rýchlejšiu pomoc. Teraz by som sa chcel zamerať na niektoré priority, ktorým sa budem venovať, ak ma potvrdíte na mojom poste. Čiže najskôr úspech mileniových e, rozvojových cieľov. Máme už iba 5 rokov na to, aby sme splnili tieto ciele, pretože v roku 2015 nás čaká ich revízia. Musíme dosiahnuť úspech. Viem, že to bude ťažké, ale Dali sme si jasné záväzky a nie iba nejaké vágne ašpirácie. Súčasný obraz nám nedovoluje e, žiadnu spokojnosť, naopak. Vidíme síce nejaké pokroky v Ázii, Latinskej Amerike, v Karibiku a v niektorých afrických štátoch, ale subsaharská Afrika zaostáva. Sú tam kumulované efekty nedávnych kríz potravinovej, energetickej, hospodárskej a finančnej krízy a toto ohrozuje aj tie pokroky, ktoré už boli dosiahnuté. Takže môjim druhým cieľom bude, aby sme zabezpečili, že splníme to, čo sme už slúbili. Niektoré členské štáty znižujú oficiálnu rozvojovú pomoc a rozpočty na túto pomoc v dôsledku finančnej krízy. Viem, že národné e, rozpočty sú teraz vystavené skutočnému tlaku, ale ak nedodržíme naše sľuby týkajúce sa rozvojovej pomoci, ako môžeme očakávať od rozvojových krajín, že budú vážne začne brať partnerstvo s nami. Ak sa naozaj stanem rozvojovým komisárom, urobím všetko preto, aby som naliehal na členské štáty, aby dodržali sľuby, ktoré dali. Je to v našom záujme. Nebudem váhať a identifikujem veľmi jasne tie členské štáty, ktoré nesplňajú svoje záväzky. Môj tretí hlavný cieľ sa týka účinnosti pomoci. Budem pracovať veľmi tvrdo na tom, aby som zabezpečil, že naše programy pre rozvojovú spoluprácu umožnia reagovať na skutočné situácie, ktorým čelia naši partnery v teréne. Zároveň je veľmi dôležité, aby Európsky konsenzus pre rozvoj začal a aby sa pohol od 28 donorov aby pracoval na ďalších e, politikách pomoci a aby sa stal skutočným partnerstvom, aby mal skutočný európsky prístup. Budeme takisto naďalej pracovať s medzinárodnými organizáciami za podmienky, že majú jasnú pridanú hodnotu a že sú transparentné pre európskych daňových poplatníkov. Ale musíme urobiť ešte oveľa viac, ak chceme splniť naše ciele. Nedávne štúdie ukázali, že by sme mohli získať až 9 miliárd eur celkovej rozvojovej pomoci iba tým, že by sme túto pomoc organizovali efektívnejšie. Ja chcem e, dať e, práve tejto oblasti novú politickú hybnú silu. Ide tu samozrejme aj o našu e, dôveryhodnosť tvárov v tvár našim občanom, ale aj partnerom v rozvojovom svete. Po štvrté, účinnosť pomoci je takisto otázkou pre našich partnerov. Nemá zmysel poskytovať pomoc a potom byť svetkom toho, že táto krajina predáva, rozdáva svoje prírodné zdroje na ďalšie generácie. Hľadanie uh, hospodárskeho rastu a snaha o vytváranie pracovných príležitostí je veľmi dôležité pre rozvojové štáty, tak ako aj pre EÚ. Ak sa stanem komisárom pre rozvoj, budem sa snažiť zabezpečiť, aby pomoc, ktorú budeme poskytovať, bola používaná e, z dlhodobého hľadiska takým spôsobom, ako sme ju poskytli, na ten cieľ, na ktorý sme ju poskytli. 5. E, tá priorita sa týka politiky súdržnosti. Zabezpečím, aby všetky e- politiky EÚ mali naozaj aj komponent rozvojovej pomoci, či už je to poľnohospodárstvo, obchod, rybolov a tak ďalej. Nebude to vždy ľahké, ale budem sa o to snažiť. Šiesta priorita. Chcem, aby občania EÚ boli hrdí na to, čo EÚ robí v oblasti rozvojovej pomoci. My poskytujeme 60 oficiálnej globálnej rozvojovej o, politiky a pomoci, napriek tomu, že produkujeme iba asi 22 svetového HDP. Mali by sme ale byť hrdí takisto aj na spôsob, akým túto pomoc poskytujeme, pretože sa opiera o európske hodnoty ako solidarita, demokracia, rešpektovanie základných ľudských práv, právo na vzdelanie, právo na zdravie a tak ďalej. My nechceme dávať pomoc, rozvojovú pomoc na to, aby sme podporovali našu politiku obrany alebo naše obchodné ciele, alebo aby sme mohli v týchto krajinách ťažiť suroviny. My poskytujeme pomoc preto, aby sme vykoreňovali chudobu, aby sme pomáhali chudobným ľuďom. Okrem toho sa chcem zameriavať na fakt, že rešpektovanie základných ľudských práv a najmä práv žien je integrálnou časťou európskej rozvojovej politiky. Musíme zabezpečiť, že pomoc, ktorú poskytujeme, je naozaj efektívna a vedie k eradikácii chudoby, nie iba k, rieď, k riadeniu chudoby. Žiadna krajina nemôže uspieť, nemôže odstrániť chudobu, ak bude odstraňovať zo svojho verejného života polovicu svojho obyvateľstva. Dámy a páni, nemal som dostatok času na to, aby som spomenul všetky otázky, ktorým by som sa chcel venovať. Budem sa venovať aj iným prioritám ako klimatické zmeny, alebo pomoc pre rozvojové štátu, štáty inou formou ako rozvojová pomoc, alebo e, dialog s občianskou spoločnosťou. To je iba niekoľko týchto vecí. Ale dúfam, že moje pripomienky vám pomohli uvedomiť si, že naozaj som odhodlaný plniť svoju úlohu a chcem to ukončiť tým, že poviem, že si myslím, že skutočné partnerstvo medzi komisiou a parlamentom v oblasti rozvojovej politiky je veľmi, veľmi dôležité. Spolupráca v tejto oblasti a diskusia o politike v úvodnom štádiu je tak dôležitá ako praktická implementácia. Rátam s vašou podporou a dúfam, že budem môcť využívať vašu expertízu. Ja som bol súčasťou vlády, ktorá ešte pôvodne nebola skutočnou e, vládou a e, myslím si, že mám skúsenosti s bojom za nezávislosť z minulosti. Bol som takisto komisárom pre energetiku. Z týchto predchádzajúcich období nemám čo skrývať. Vy viete všetko o mojej osobe a naozaj nemám vo svojej skrini schované žiadne kostry. Veľmi ďakujem za vašu pozornosť. A teraz máme poprvýkrát Catch the Eye, ktorá sa môže týkať iba financovania, rozvoja a klimatických zmien v rozvojových krajinách. 5 minút. Nech sa páči. Pán Dezir, máte slovo? Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsedníčka, ďakujem, pán dezignovaný komisár, za vašu prvú odpoveď a ďakujem za to, že ste boli taký osobný a úprimný. Hmm. My vás poznáme veľmi dobre, samozrejme. No a teraz e, k téme. Hovorili ste, to je veľmi dôležité, že financovanie má pomáhať rozvojovým štátom e, čeliť klimatickým zmenám a to by nemalo byť ale odčítavané e, od ostatných peňazí na rozvojovú pomoc, ale to by malo byť k tomu naopak pričítané. Samozrejme, podporujeme nový mechanizmus financovania, najmä daň. Rečník bol prerušený. Čo sa týka financovania klimatických zmien, e, čo sa týka adicionality financovania klimatických zmien, e, budete pracovať na zabezpečení, aby e, pomer EÚ bol nový a dodatočný k, k už existujúcim cieľom ODA. Monsieur le, monsieur le commissaire Pán dezignovaný komisár, máte slovo. Chcel by som reagovať na túto otázku. Myslím si, že sme slúbili 0,7 HDP do roku 2015. Musíme dodržať tento slúb. A všetky tie diskusie o klimatických zmien to sme slúbili neskôr, čiže tieto dodatočné financie by mali prísť pre rozvojové krajiny. To nie je tá istá úloha. V princípe by ste mohli povedať, že áno, e, klimatické zmeny a chudoba sú prepojené, ale nie je to úplne priame prepojenie. Pokiaľ ide o Tobinovú daň, áno, ja ju podporujem Domnievam sa, že klimatické zmeny a ich financovanie má byť adicionálne, pretože do roku 2005 sme slúbili 0,7 HDP. Teraz je rok 2010, čiže nesmieme naozaj e, porušiť e, naše sľuby, pokiaľ ide o mileniové rozvojové ciele. The... Pani Hall, máte slovo? Um, it's good to hear you can... Ďakujem. Som rada, že ste potvrdili, že financie pre klimatické zmeny majú byť dodatočné, ale myslíte si, že výpočty komisie sú primerané? Myslíte si, že by sme mali zvažovať eh, mm, to, že rozvojové krajiny potrebujú viac peňazí vzhľadom na to, že ehm, financovanie je nevyhnutné pre energetickú efektívnosť a mm, samozrejme predpokladá sa, že E, rozvojové štáty si to budú môcť uhradiť samé. Pán Görens, ja sa chcem e, vrátiť k financovaniu klimatických zmien z, kodaňské, e, teda z tohto hľadiska. Kodaň bola neúspechom. Európska únia je rozporná v tejto otázke. Pán Arlem Desir sa toho už dotkol. A potom je aj ďalší názor, ktorý zastávajú mnohé členské štáty, presne op- opačný názor. Je to kakaf- kakofónia, musíme ju zohľadniť. A prosím, pán komisár, povedzte nám, ako to k tomu budete pristupovať. Ďakujem. Posledná otázka, pani Keller. Ďakujem. Súhlasím s tou otázkou adicionality, ale členské štáty hovoria, že klimatické zmeny a boj proti klimatickým zmenám a príslušné financie budú pochádzať z ODA. Čiže čo môžeme urobiť my, aby sme tomu zabránili? Ďakujem. Pán dezignovaný komisár, máte slovo? Ja si myslím, že e, prísľub e, boja proti klimatickým zmenám musí byť dodržaný. Samozrejme je tu potreba väčšieho objemu financií, ale momentálne je to iba na roky 2010, 2011 a 2012. Je to ambiciózny prísľub a e, myslím, že bude výzvou naplniť tento prísľub. A čo sa týka e, lehoty 2020, myslím, že je tu, sú tu veľmi veľké sumy peňazí a mm, je dôležité uvedomiť si, e, že to bude prebiehať v rámci konkrétnych projektov, čo si vyžaduje dosť veľké úsilie pán Görens a jeho otázka. Myslím, že sme predložili dobrý návrh na Kodaňský summit, pracovali sme tvrdo a mali sme súdržný postoj. Viem, že niektorí boli naozaj sklamaní z Kodania, ale myslím, že my sme ukázali e, svoju vlastnú silu pred kodaňou aj počas kodania a teraz musíme realizovať tie línie, ktoré sme si e, pripravili pred kodaňou a teraz musíme pokračovať vo všetkých tých ambíciách, ktoré sme si stanovili v e, dohode o klimatických zmenách. Pani Koersovej otázka. E, je jasné, že hlavy vlád a štátov v decembri potvrdili, že E, dodržia prísľub e, záväzkov, pretože ide na základe kríz, ktorým tie krajiny čelia. Nikdy nebolo povedané, že mm, sa odoberú peniaze e, na klimatické zmeny. Ja si myslím, že by sme sa naozaj mali koncentrovať a mali by sme e, brať do úvahy tie prísľuby členských štátov. Tam boli tie dve samostatné položky. Mm, takže jedna otázka bola peniaze pre klimatické zmeny a potom tam bola tá druhá oblasť. Dobre, takže teraz um, ďalšia otázka. 3 minúty 30. Slovo má pán Kacmarek na 45 sekúnd. Mám pytanie dotyčące... Um, ehm, No, ďakujem, pani predsednička. Mám otázku ohľadom DCI. Súčasné inštitučné reformy vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy nám poskytujú šancu vytvoriť jednoduchý systém používania a vynakladania rozvojových peňazí. Ale nevidíte tu riziko, že toto bude prebiehať e, v rámci vonkajšej služby komisie, takže tu vyznikne akýsi dualizmus Nemalo by sa to všetko zlúčiť, tak aby sme e, nepristupovali inak k rozličným krajinám. A ak e, si myslíte, že nehrozí takéto niečo, akým spôsobom to skoordinovať, aby všetci beneficienti mali e, rovnakú šancu? Pán dezignovaný komisár, máte slovo na minútu 45 sekúnd. Myslím, že zriadení takéto služ, ta, takéhoto pracoviska poskytne Európskej únii možnosť, aby mohla lepšie hovoriť jedným hlasom. Ja si myslím, že zmluva veľmi jasne e, zdôrazňuje rozvojovú politiku ako politickú kompetentnosť. Ja ako komisár pre rozvoj budem zodpovedný za všetky rozvojové plány. E, bez ohľadu e, na to, v rámci akého programu to bude prebiehať. Ja som zodpovedný za koherentnosť a rozvoj. Budem sledovať dopadové štúdie vo všetkých aspektoch. To znamená horizontálna rozvojová politika mm, a všetky tie príslušné návrhy vlastne budú pochádzať odo mňa. E, nuž, e, programming visits takisto budú v mojej oblasti Mm, a budem e, obhajovať rozvojovú politiku a jej ciele. Takže si myslím, že architektúra, ktorá bola vytvorená, ešte naďalej musí byť zlepšovaná, ale tie zásadné aspekty, ktoré zachovávajú e, politiku ako jednu z hlavných politik Európskej únie, je daná. A parlament mm, e, no, skrátka, nebudú tu otázky. The follow-up question? No, thank you. A Máte následnú otázku? Pán Berman. Yep. Mr. Um, Peebles, poverty often stems from... Um, uh, často um, bohaté krajiny um, vlastne uzatvárajú... S, s, aký je váš názor na kondicialitu pomoci? Uh, Napríklad e, budete robiť nátlak na Eritrea a e, suspendujete plán pre túto krajinu, ak e, nezlepší svoje postupovanie v rámci ľudských práv? Have improved a lot in the European Myslím, že sme sa veľmi zlepšili, čo sa týka rozvojovej pomoci. Teraz máme napríklad kotonov, zmluvu s kotonou a dva články, článok 8 a článok 96 e, ktoré sa týkajú napríklad porušovania ľudských práv a v, tom, e, v tej chvíli môžeme prerušiť e, pomoc. My keď sme navrhli tú dohodu, tak sme navrhli isté podmienky musíme na tomto pracovať, e, organizovať politické konzultácie e, a ak krajina akceptuje naše podmienky, tak tiež akceptuje to, že sa dohoda bude realizovať takým spôsobom, e, že teda sa nebude môcť dochádzať k porušovaniam ľudských práv, pretože inak by sa uplatňoval článok 96 Ehm, ale nebolo by múdre ehm, takto konať. Je, vlastne táto krajina je zvrchovaná, je to nezávislá krajina. A jednoducho by sme nemohli ehm, k tým ľuďom pristupovať tak, ako keby neboli nezávislí. A nebolo by to tiež, e, myslím, že najlepší spôsob na riešenie e, veci. E, po druhé tiež podporujeme nezávislé, pardon, mimovládne organizácie. E, tieto by mali byť súčasťou rozvojovej e, politiky e, mimovládne organizácie e, z EÚ, ktoré napríklad pracujú v týchto krajinách a ktoré e, podporujú občianskú spoločnosť. E, čo sa týka Eritreji, to je stály problém a my veľmi jasne naznačujeme, aká je naša pozícia. Vyjadrujeme sa k ľudským právam, nikdy, e, teda vždy sa budeme k tomuto e, vyjadrovať. Je nejaká ďalšia otázka? Áno, takže mohli by ste mi dať príklad nejakej rozvojovej krajiny, e, ktorá by si vyžadovala možno tvrdší jazyk začínam svoju prácu, takže v tomto štádiu by som povedal, že všetky krajiny e, sú rovnocené, takže budem k ním pristupovať rovnako spravodlivo a rovnakým spôsobom, ak budem schválený. Ale e, moje zameranie sú na krajiny, s ktorými sa Európska únie zaoberá, napríklad Guinea Conakry alebo Nigéria. Tu môžeme jasne povedať, že je ohrozená demokracia, čiže e, využili sme článok 96 Ehm, a venujeme tomu pozornosť. A e, takisto e, s Demokratickou republikou Kongo. E, budem na tejto téme ďalej pracovať a budem sa na to zameriavať. Ďakujem, pán Görens, máte slovo. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička. Chudoba je mm, častokrát príčinou konfliktov, ale aj následkom konfliktov keďže ste komisárom, ktorý môže priamo sa angažovať za prevenciu konfliktov, chcem sa vás spýtať, ako budete plniť túto úlohu konkrétne. Chcem sa spýtať, či by ste nemali mať dôležitejšie miesto ako iní komisári, napríklad komisár pre obchod alebo komisár pre humanitárnu pomoc? V podstate, v podstate odpoveď je áno, ale riešením, konkrétnym riešením je partnerstvo s kolegami, ktorí sú zodpovední za rybolov, poľnohospodárstvo, obchod. To je tá skutočná odpoveď. Je jasné, že je bláznostvo dávať peniaze, ale potom zároveň tou istou rukou brať peniaze, tie isté peniaze na iné politiky. To by nebolo logické, pretože cieľom všetkej práce na rozvojovej politike to je boj proti chudobe, eliminácia chudoby. Samozrejme, splniť tento cieľ môžeme iba vtedy, ak všetky politiky EÚ budú konzistentné. Myslím si, že by sme mali naplniť konsenzus e, z roku 2005. Bola to veľká udalosť, ale musíme urobiť pokrok v tejto otázke. Je to starý koncept, ale začali sme ho uplatňovať až po roku 2005. To znamená, že je tu veľa vecí, ktoré sme už presunuli do iných politík a zároveň je tu ešte veľa vecí, ktoré by sme mohli zlepšiť. Ako som už povedal, chcem reprezentovať eh, komisiu eh, v Rade pre externé záležitosti, pre vonkajšie záležitosti. Ja mám takisto veľa eh, vplyvu na členské štáty, na ministrov, ktorí sú zodpovední za rozvojovú politiku a nesmiem ísť proti ich záujmom. Samozrejme, že aj na juhu Sudánu je teraz konfliktná situácia. Čo môžeme urobiť my ako Európska únia, aby sme e, konali lepšie ako v Wande alebo v Darfure, kde sme chýbali. Na juhu Sudánu už bol konflikt, e, v dôsledku ktorého zomrelo 1,7 milióna ľudí. Pán dezignovaný komisár, áno, poskytovali sme veľa humanitárnej pomoci v tomto regióne, nie iba komisia, ale aj členské štáty. Myslím si, že najlepšie pre Sudán je podporovať prácu a OSN a spoluprácu s nimi, pretože je to globálny konflikt a musíme všetci pracovať rovnakým smerom. Číňania, USA aj Európania musia ísť tým istým smerom. To znamená, OSN nás najlepšie zjednotí, a aby sme mohli riešiť problémy v Sudáne. Pani Levin, máte slovo. Tak som ich, herr Pibalks. Ďakujem veľmi pekne, pán Pibalks. Hovorili ste o koherentnosti politických oblastí a spomenuli ste rybolov. Je dohoda o rybolove s tretími krajinami a tieto e, rôzne dohody e, zahrňajú veľké množstvo peňazí. Často tieto krajiny sú rozvojovými krajinami, e, často sú tu inštancie nadmerného rybolovu A pýtam sa, čo, aký máte názor na tieto dohody o rybolove a um, čo sa týka poli, e, úlohy poli, e, komisie, budete sa zapájať do tejto práce, aby ste zabezpečili, že akákoľvek dohoda, ktorá vstúpi do platnosti s Európskou úniou a takisto, či si komisia myslí, že rybolov, rečnička bola prerušená. Pán Pibalks, môžete odpovedať. Nuž, ja si myslím, že sme sa zlepšili aj v rybolove. Máme e, dohovory o rybolove a partnerstva. Nielen názov sa zmenil, ale takisto poskytujeme prostredníctvom týchto partnerských dohôd o rybolove podporu pre rozvojových mm, e, rybárov, pretože rybári zohrávajú dôležitú úlohu pre tieto krajiny, aby e, dodávali potraviny v rámci krajiny, ale takisto aj pre obchod. Čiže dlhodobá politika v oblasti rybolovu a tieto príslušné kooperačné dohovory e, zabezpečujú rozvoj potrebných kapacít e, na účel e, predaja rýb na trhu, pretože tieto partnerské dohody preberajú len časť, ktorá je pridelená na základe kvót a je tam tá dodatočná časť. Čiže my sa neusilujeme vlastne odobrať tie ryby, ktoré tam patria a mohli by ich uloviť samotní Afričania. Čiže naša politika je, aby sme umožnili týmto krajinám využívanie rybolovu ako e, trvalo udržateľný zdroj príjmov. Vieme, že v Európskej únii e, počas najbližších 5 rokov budeme musieť podplatiť, e, pripraviť reformu sektoru rybolovu a je veľmi jasné, Nuž, ja sa budem e, naozaj na to koncentrovať, aby táto politika neohrozovala to, čo robíme v rozvojových krajinách. Viem, že nie všetko je dokonalé. Implementácia e, partnerskej dohody, dohody, ja upriamím pozornosť kolegov na túto otázku a myslím si, že naozaj je to úloha pre komisára pre rozvoj, aby sme stanovili, aby sme identifikovali problémy v tých sektorov, Teraz už ďalšia otázka pani Lewin. Ďakujem. Hovorili ste o kondicionalite. Čo krajiny e, Guinea, e, Mauretánia, teda krajiny, s ktorými Európska únia už e, uzavrela dohody a boli tu rôzne puče politické prevraty a um, pump events? Had uh, well the first uh, introduction to Africa when I was with Louis Michel. Uh, on... Bol som uh, v Afrike s Louisom Michelom uh, a on veľmi tvrdo na tom pracoval, aby z Mauretániou bol uzavretý uh, dohovor o rybolove v kontexte našej všeobecnej politiky. Čiže my <laughs> sme sa na to koncentrovali. A ja som naozaj bol živým príkladom. Nevedel som, že um, dostanem túto dezignáciu, ale videl som, že toto nikdy nie je oddelené. 45 seconds. Uh, uh, uh, pani predsedníčka, pán komisár, chcel by som hovoriť o Číne. Je, je to Čína, pre ktorú naozaj kondicionalita neplatí, čo sa týka ľudských práv, ale tiež je to obrovská ekonomika. Má veľmi veľké prostriedky na financovanie vlastných prostriedkov. Financovala vo výške 25 miliard eur olympijské hry, a, ale ešte stále dostáva pomoc Eh, od EÚ. Eh, e India po tsunami odmietla pomoc EÚ eh, na napravenie škody. Aká bude vaša politika voči veľkým krajinám ako Čína, čo sa týka prostriedkov vyčlenených na pomoc? Malo by to byť percento z, mm, z HDP alebo HDP na mm, obyvateľa, ako je tam v, Čí, v Indii? Ja som veľmi rád, že veľmi veľa ľudí v Číne sa dostáva z chudoby, naozaj sa tomu veľmi teším, ale zároveň ešte je veľa častí v Číne, kde ľudia sú veľmi chudobní a naozaj náš program sa snaží e, pomáhať týmto ľuďom. Je to veľmi adresný program, financovaný z prostriedkov e, istých nástrojov, a, eh, a tieto nástroje alebo túto pomoc eh, preskúmame, ale ja by som chcel, aby naša pomoc bola určená pre všetkým najmenej rozvinutým krajinám, aby sme sa zameriavali naozaj na tie krajiny, ktoré to najviac potrebujú, pretože iba takýmto spôsobom môžeme poskytnúť pridanú hodnotu. Takže takto by som chcel odpovedať na vašu otázku. Je tu následná otázka. Eh, zaujímalo by ma tiež e, jedna vec, ktorá sa týka predchádzajúcej otázky a to je vedenie v, nové, v novej službe pre vonkajšiu činnosť Ehm, budú vymenované ehm, delegácie alebo zastúpenia, predovšetkým, že tam bude veľká hierarchia veľvyslancov a predpokladám, že budú e, podliehať, e, niektorí budú podliehať vám a veľvyslanci budú podliehať baronke Aštonovej. Vidíte nejaký konflikt medzi vašimi prioritami, e, ktoré sa budú vykonávať v praxi a medzi prioritami, ktorými bude inštruovať baronka Aštonová svojich podriadených? No už šťastí o tom, tom, to máme už aj dnes. Vedúci delegácií sú podriadení Relexu a veľvyslanci sú podriadení sú podriadení eh, komisárovi pre eh, rozvoj. Takže Mm, momentálne už pracujeme ako tým, ale môžem vám dať jeden praktický príklad. Článok 96, to bude môj návrh kolegiu v vlastne v súlade s baronkou Aštnou. To znamená, že bude to koordinovaná zodpovednosť, spoločná zodpovednosť, ale celková tá architektúra, to bude e, mať na starosť baronka Ashton. E, niekedy to budem ja, niekedy to bude baronka Eštnova, ktorá e, to bude viesť, ale určite to bude veľmi plodná spolupráca a nepochybne sa nám bude dariť a naozaj nebude žiaden konflikt alebo boj medzi rozvojovou politikou a zahraničnou politikou. Ďakujem. Teraz pani Simer. Pán Piebalks, eh, vo vašich vzťahoch k rozvojovým štátom Európska únia vyžaduje liberalizáciu infraštruktúry a verejných služieb. Preto chcem položiť jednu otázku, ktorú som položila už vášmu predchodcovi pred piatimi rokmi. Aké vy máte k tomu stanovisko, že neustály tlak na tieto eh, služby medzi inými aj vodárenské služby, je v podstate v protiklade s rozvojovými cieľmi EÚ. Louis Michel svojho času povedal, že práve tieto služby ne, by nemali tomuto tlaku neustále podliehať. Čo si vy o tom myslíte? Či to budú liberalizované služby, alebo či zásobovanie e, vodou bude poskytovať e, štátny podnik, nie je našim cieľom určovať, ako to má byť. Našim cieľom je samozrejme využívať aj súkromné zdroje. Niekedy to môže byť užitočné, ale našim záujmom je vždy, aby bolo dostatok nezávadnej vody. To je cieľom rozvojovej e, politiky, ale my nebudeme hovoriť, ako to majú dosiahnuť. Nám ide o to, aby sa dosiahol cieľ. Čiže toto sú tie základné potreby a základné verejné tovary a našim cieľom je, aby boli vždy dostupné. Nikdy sme nesledovali politiku úplnej liberalizácie a ja v nej nebudem pokračovať, nebudem ju realizovať, pretože náš program spočíva na dialógu medzi príjimateľským štátom a medzi Európskou komisiou, prípadne členským štátom EÚ. Ste si ale vedomi toho, že e, zmluva z Kotonu, ale aj e, rokovania o EPA, ale aj rozvojový mandát EIB presne uvádzajú tento cieľ liberalizácia infraštruktúry a verejných služieb. Ako chcete zmeniť takéto základné smerovanie? Vy teda hovoríte, že to nie je e, politika EÚ. Ako je to ale v súlade? dezignovaný komisár. Pokiaľ ide o EPI, e, našim cieľom je spolupráca, ale nie liberalizácia. My chceme ekonomické partnerstva, dohody o ekonomickom partnerstve vytvoriť tak, aby posilňovali regionálnu spoluprácu, pretože africké štáty sú väčšinou veľmi izolované a Keby pracovali spoločne, by vytvorili väčší hospodársky priestor, ale liberalizácia nebola nikdy našou prioritou. Domnievame sa, že africké štáty môžu získať veľa zo svetového obchodu, ale nikdy sme nevystavovali tieto štáty tlaku. Nebudeme to robiť ani v budúcnosti. Pokiaľ ide o dohodu z Kotonu, tá už je v platnosti, poznáte ju a revízia tejto dohody je iba reakcie na určité zmeny vo svete. Budem naďalej teda sledovať tú líniu, že dohoda z Kotonu, ale aj dohody o ekonomickom partnerstve budú slúžiť záujmom štátov v prvom rade. Ďakujem, hovorí predsednička, teraz pán Messerschmidt, 45 sekúnd. Tak for det. Jeg synes, det er lidt for uroligende, så lidt de gør ud af... Ďakujem pekne. Myslím si, že je trošku znepokojúce, že nevenujete väčšiu pozornosť aspektu voľného obchodu. Myslím si, že e, tomuto by ste mali prikladať e, veľký význam. Takže by som chcel konkrétne vedieť, čo si myslíte o stratégii EÚ, týkajúcej sa voľného obchodu. Mali by sme postupovať, e, napredovať s multilaterálnym procesom, ktorý je teraz e, trochu zastavený, alebo pokračovať bilaterálne. Ďalšia otázka týkajúca sa Afriky. Zameriate sa viac e, na juh než na ten sever, ako to bol, v tom bolo v posledných časoch. Pán Pibalks, Nuž no je jasné, že e, nie je žiadna krajina, ktorá môže napredovať, ak je v izolácii, e, ak je krajina izolovaná, tak e, naozaj tam dochádza k zlíhaniu a preto každá krajina by sa mala zúčastňovať na globálnom obchode. Máme dlhodobé skúsenosti, obchodné skúsenosti s rozvojovými krajinami, s niektorými úspešnejšie, s inými menej. E, napríklad mohli by sme sa pozrieť e, na krajiny pokryté CDF. Máme asi 60 E, vývozu e, rôznych produktov a menej je tomu, e, čo sa týka polnohospodárských produktov, ale musíme podporiť potenciál týchto krajín. Chceli by sme podporiť, pozbudiť krajiny, aby spolupracovali a vytvorili svoj vlastný trh, aby obchodovali medzi sebou, pretože si myslím, že je dôležité rozvíjať obchodný potenciál EPA je naozaj snaha posilniť e, tento potenciál prostredníctvom obchodu, pretože takto vytvárame bohatstvo. A videli sme v prípade Indie alebo Číny, vidíme, že to nejde ľahko, ale my sa nesnažíme nanútiť niečo týmto krajinám. My by sme chceli im pomôcť a povzbudiť ich, aby sa zúčastňovali na tomto trhu. A preto si myslím, e, že e, E, by sme mali pokračovať e, s našimi úspešnými skúsenostiami. Naozaj nie je to ľahký e, proces, môžem to potvrdiť, ale som presvedčený, že by sme v tom mali pokračovať a ak sa nám to nepodarí, tak potom prídem do parlamentu a vám o tom poviem. Čo sa týka multilaterálnych eh, rokovaní v Dohe vieme, že teda tieto neboli veľmi úspešné. Napríklad, čo sa týka eh, Južnej Kórie, Mexika, Číny a tak ďalej. Takéto krajiny pracujú bilaterálne v rôznych oblastiach a my v EÚ zdá sa, že všetci musíme sa rozprávať spolu. Eh, vyzerá to tak, že multilateralizmus nefunguje. Preto sa pýtam, či teda budete pracovať bilaterálne. Pán Pibalks, no už videli sme e, v Európskej únii, že čo funguje je integrácia. Myslím si, že to je ten najťažší spôsob, ale aj najproduktívnejší. Iba prostredníctvom regionálnej spolupráce môžeme dosiahnuť e, lepší svet, pretože ak to bude bilaterálne jeden po jednom, tak to bude trvať veľmi dlho, bude to ťažké a preto potrebujeme regionálnu spoluprácu napríklad e, aj čo sa týka rady pre Perský záliv, možno by bolo ľahšie e, bilaterálna spolupráca, ale mohlo by dôjsť ku konfliktom a bolo by to v konečnom dôsledku ťažšie. Teraz máme priestor pre nezaradených poslancov. Ďakujem pekne. Volám sa Joan Michel Pašku. a som podpredseda AFETu. Prepačte, toto bolo iba pre nezaradených a vy nie ste nezaradení, takže nehlásia sa žiadny nezaradený o slovo, takže budeme pokračovať a zasa o, o, výbormi. A teraz bude mať 3 minúty 30 pán Pasku. Chcem sa spýtať pána Pašku, či by sa nespýtal tú otázku, ktorú som sa ja chcel spýtať. Ďakujem veľmi pekne. Jemen sa stáva úrodnou pôdou pre extrémizmus a v týchto okolnostiach potrebuje medzinárodnú pomoc. Bol som informovaný, že do konca januára sa bude v Londýne konať o tom konferencia. Zúčastnite sa na nej, alebo tam pôjde iba pani Aštonová, alebo pôjdete spolu. Ďakujem. Well, Yemen is one... Nož áno, Jemen je dobrým príkladom, kde potrebujeme väčšiu spoluprácu v rámci EÚ vidíme, že niektoré krajiny sú doslova takými e, sírotami, ktoré nedostávajú veľkú pomoc a naozaj sme ho zanedbali. Nemyslím si, že sme eh, teda konali veľmi zle, ale mohli sme urobiť ešte viac. Čo sa týka londýnskej konferencie, ja zatiaľ e, nemám žiaden plán tam ísť. Ja som bol komisárom 5 rokov a e, teda spolieham sa teraz aj na radu e, parlamentu, Samozrejme, ešte nie som potvrdený vo svojej funkcii, ale ak to bude potrebné, tak e, samozrejme pôjdem na konferenciu. Nie sú žiadne ďalšie otázky. Teraz dostane slovo pán Arif za e, výbor pre medzinárodný obchod e, ako opravil rečník, pán dezignovaný komisár, pokiaľ ide o financovanie pomoci prepojenej na obchod. Mohli by ste prosím parlamentu predložiť detailnú správu o rozpočtových líniách, ktoré budú mať dopad na program financovania rozvojovej pomoci. Pán e, Piebalks, prepačte, vaša otázka je veľmi citlivá, zodpoviem ju po anglicky. Pomoc pre obchod je jedna z najväčších eh, hlavolamov. Je to naozaj komplikovaná záležitosť, pretože pomoc pre eh, obchod znamená, že meníme pomoc za peniaze. A tomu nie je tak. Je to pomoc eh, za účelom podpory obchodu. Po druhé, pomoc pre obchod je dosť taký, taká nová stratégia. My e, podporujeme regionálne iniciatívy a politike. Myslím si, že v tejto fáze by bolo predčasné hovoriť o konkrétnom rozpočte. Ja samozrejme budem pripravený, e, ochotný prísť do výboru a rozprávať sa o tejto otázke, pretože naozaj súhlasím s tým, že táto otázka je veľmi dôležitá postupne sme zvyšovali pomoc pre takýto typ činnosti. Mali sme asi 1 miliardu, členovia tiež prispeli 1 miliardu, ale musíme porozmýšľať, ako to využiť najlepším spôsobom. Takže momentálne ešte vám nemôžem poskytnúť definitívnu odpoveď, ale definitívne môžem potvrdiť, že je to veľmi dôležitá otázka, berieme ju vážne. Je to veľmi dobrá iniciatíva, ale musíme preskúmať, ako čo najlepšie realizovať túto iniciatívu, aby sme dosiahli naše ciele, aby mohli krajiny sa zúčastňovať na svetovom e, obchodnom systéme. Ďakujem. E, vy máte teraz následnú otázku? Je to jednoduchá otázka. Chcem vedieť, aké je vaše stanovisko integrácie EDF do európskeho rozpočtu. Toto už opakovane žiadal Európsky parlament. Odpoveď je krátka, hovorí pán Piebalx. ja s tým veľmi súhlasím. Už som, mm, už som to žiadal pred niekoľkými rokmi, ale je ťažké pochopiť, e, prečo je to špecifický fond, pretože si vyžaduje kontrolu parlamentu. A druhá vec, e, máme FED, máme, teda máme EDF, máme DCI, e, sú mnohé nástroje a to vytvára komplikovanosť a ja si myslím, že stanovisko komisie je jasné a mňa ako komisára my sme za, za rozpočtovanie Európskeho rozvojového fondu. Ďakujem pani predsednička. Pán Píbal, k sa vo vašej odpovedi Eh, ste spomenuli eh, bezpečno, potravinovú bezpečnosť a ja som spomenul na, pre, na začiatku podnikateľského ducha a vlastníctvo pôdy. Eh, je, myslíte si, ak, aké sú náz, aký je váš názor na Čínu a na to, ako môže EÚ napomáhať e, e, priemyslu a e, duchu podnikania v rozvojovom svete. Pán Píbalk, sa dodám vám slovo. No už, už som spomenul niektoré obchodné štatistiky, niektoré sú znepokojujúce, pretože 10 vyrábaných eh, produktov to nie je eh, dostatočné. Samozrejme, eh, sú potrebné veľké investície. My sme vytvorili investičné nástroje, len potrebujeme zhodnotiť, ako fungujú, pretože ja súhlasím s tým, že by sme mali podporovať investície, E, zamestnanosť e, a tak ďalej. A takto získavať pridanú hodnotu, nie len sa zaujímať namka do nerastné súroviny. To je jedna dôležitá otázka. Tiež som spomenul, že e, sa postaram o to, aby sme podporovali dlhodobý rast a rozvoj v týchto krajinách. Je to jeden zo spôsobov, ako napredovať, ale nie je jediný. Spomenuli ste potravinovú bezpečnosť. E, čo sa týka e, programu pre bez, e, potravinovú bezpečnosť, naozaj sme odvedli dobrú prácu. My sme poskytli nie potraviny, ale investície pre namkát farmárov, aby mohli pestovať plodiny. A myslím si, že to je dobrý príklad, že tento potravinový nástroj bol teda dobrým príkladom, ako by sme mali fungovať. Pán Mitchell, Ďakujem pekne za odpoveď. Chcel by som sa ešte spýtať, že či môžem to chápať tak, e, ako spravodajca e, pre potravinový nástroj ste otvorení podpore e, duchu podnikania a podpore ľudí tak, aby mohli si zarobiť na svoju obživu a na obživu svojich rodín. Áno, pôd, vlastníctvo pôdy je veľmi dôležitá otázka, je to veľká výzva, ale aj veľký potenciál. Prostredníctvom programu DCI už podporujeme e, niektoré aspekty e, tejto otázky, ale myslím si, že by sme to mali podporovať ešte viac, pretože môžeme takto generovať e, bohatstvo. Môj bývalý šéf, premiér Lotyšska v 90. z 90. rokov je tu a my sme e, tiež sa venovali rôznym takýmto otázkam. On bol veľmi kritizovaný za svoj postoj, ale e, stanovil sa základ pre budúci hospodársky rast. Takže treba vytvoriť e, solidný základ pre ďalší hospodársky rast. Ďakujem, pán Cashman. Máte slovo. Ďakujem pani predsedníčka pán nominovaný komisár. Ako vieme, ľudské práva v rozvojom svete sú atakované práva detí a žien a nedávne príklady v Malavi, Burundi a Ugandi. Ugande, čo sa týka legislatívy o homosexuáloch, eh, sú negatívnym príkladom. Eh, chcel by som eh, citovať, že princíp nepopierateľných ľudských práv je dôležitý bez ohľadu na pohlavie, um, postihnutie, sexuálnu orientáciu, náboženské presvedčenie a tak ďalej. Uh, súhlasíte s týmto uh, princípom a podporili by ste ho pri revízii dohody s Kotonou? No už áno, ja úplne súhlasím s týmto princípom. Myslím si, že toto sú hodnoty, na ktorých my staviame. Nemôžeme ísť proti hodnotám, ktoré nás posilňujú. Nož, myslím si, že to bolo asi v Káhire, na stretnutí v Káhire. A tiež sa hovorilo o týchto princípoch. Možno nebolo to úplne takáto formulácia, ako ste povedali, ale bolo to veľmi blízko. Nám keď sa spomenula eh, rodina a eh, rodina vo všetkých formách. Takže si myslím, že toto je naozaj taký ten základ, na ktorom by sme mali budovať. Toto sú princípy, ktoré boli akceptované medzinárodným spoločenstvom vrátane krajín, s ktorým sme, ktorými sme vyjednali dohodu z Kotonu. Následná otázka. Ďakujem pekne. Ja vítam to, čo ste povedali a povedali by ste eh, tým, ktorí sú v komisii a si myslia, že by sme nemali podporovať eh, niektoré menšiny ako napríklad gejov a lesbičky eh, čo sa týka revízie dohody s Kotonou. No už ja sa ich budem snažiť presvedčiť, že ich prístup je nesprávny, pretože naozaj to sú hodnoty, v ktoré veríme. Ak eh, v to veríte, tak s tým neobchodujete z toho nemôžete ustúpiť. Je to naozaj jednoduché, pretože inak by ste stratili svoju vlastnú dôstojnosť. Nie je to o nás, čo my povieme alebo čo robíme, to, to sú teda naše hodnoty, ktoré máme v sebe, ktoré nemôžeme e, predať alebo nemôžeme sa teda zapredať, nemôžeme ísť proti našim vlastným hodnotám. Pán Geren, zadotám vám slovo. Ďakujem, pani predsednička. Moja otázka sa týka regionálneho rozmeru, o bezpečnosti obchodu, o boja proti chorobám. Nemôžeme zabúdať na regionálny rozmer, keď chceme bojovať proti týmto problémom. Louis Michel sa tým naozaj e, úprimne zaomer, zaoberal a snažil sa v tomto zmysle v rámci ekonomických eh, partnerstiev približovať eh, určité krajiny, ktoré sú v tom istom regióne. Chcem sa spýtať, akým spôsobom budete vy pracovať, aby 27 členských štátov vyvíjali tlak na komisiu, aby sa zameriavali na regionálny rozmer, aby komisia združovala tie štáty, ktoré k sebe patria Eh, rečník bol prerušený. Pán Piebalks. Som hrdý na to, čo urobil Louis, keď som sa pýtal, kto bude viesť rokovania v Guinei Konakry, tak to bol prezident Burkina Faso so zástupcom regionálnej organizácie. A to isté bolo aj v prípade Zimbabve a Juhoafrickej republiky. S regionálnym rozmerom je to vždy ľahšie. Tak ako komisár pre energetiku som sa stretával s regionálnymi organizáciami, e, napríklad zo západnej Afriky. A myslím, že tieto organizácie sú už zrelé a pracujú profesionálne. Hmm. A práve dohody o ekonomických partnerstvách sú najlepším nástrojom, ako uspieť v regionálnej politike, pretože tie práve dávajú novú kvalitu, nový rozmer regionálnej spolupráci. Musíme s týmto nástrojom uspieť. Následná otázka. Dohody o ekonomickom partnerstve sú e, v rámci medzinárodného obchodu pre všetky regióny, pre všetky krajiny sveta, ale môžu podporovať aj obchod vnútri regiónu. Ale potom tu máme ešte medziregionálny obchod. To sú dva aspekty rozvoja veľmi dôležité. Ako chcete tento medziregionálny rozvoj podporovať? Myslím, hovorí pán uh, Piebalks, že sa musíme zaoberať projektami uh, E, na rozvoj infraštruktúry. Takéto chýbajú aj v Európe a o to viac chýbajú v Afrike. Ak neexistuje infraštruktúra, je ťažké realizovať obchod. Musíme sa v rámci politiky rozvoja zamerať na infraštruktúru, v rámci toho na dopravu a na energiu. Toto by mohla byť skutočná šanca. No a druhá vec, ak chceme vytvoriť ekonomické partnerstva, Musíme si uvedomiť, že to, je to jeden hospodársky priestor a to je veľká šanca. Musíme sa zamerať na všetky oblasti, preskúmať všetky oblasti, aby sme investovali do infraštruktúry alebo aj do aktívnej produkcie. ICR e e, e je presvedčená, že Európsky rozvojový fond je legitímnou súčasťou európskej rozvojovej politiky a mal by byť zakomponovaný do rozpočtu EÚ a procedúr, aby sme vyriešili otázku nedostatku e, skúmania krajín EÚ a AKP. Podporujete e, tento krok? Aké kroky podniknete, aby ste to zaintegrovali do európskych e, rozpočtových postupov? Well, I fully support. Ja to podporujem rozpočtovanie Európskeho rozvojového fondu z viacerých dôvodov je tu um, preskúmanie parlamentom, ale je tu aj množstvo ďalších bodov. Najprv chcem vysvetliť eh, partnerov AKP, že neutrpie žiadnu újmu týmto procesom. Eh, AKP eh, je vybudované okolo vzťahov s nami. Čiže naozaj potrebujeme presvedčiť partnerov, že aj pre nich dobré, aby e, oni už neprišli v tomto procese. Po druhé, ide o prácu s členskými štátmi a treba ich presvedčiť, že je to dobrý krok a že je to pozitívny krok aj e, pre členské štáty. Čiže ja si myslím, že toto sú dve hlavné oblasti, na ktoré sa musíme zamerať. Partnery e, AKP a partnerstva medzi členskými štátmi, aby sme ich presvedčili, že to je správny krok, ktorý chceme podniknúť. Pán Tanok, pred Vianocami Demokratická republika Konga zamietla e, vstup komisárovi, ktorý e, eh, znietilo pochybnosti o e, nedostatku transparentnosti e, v tejto krajine. E, e, takže e, ako by ste vyriešili takúto situáciu, pán Pibalks? Nuž, je to veľmi vážna otázka len preto, že si niekto myslí, že vaše vyjadrenie bolo nesprávne, aby vám zamietli vstup do štátu. Ja dúfam, že na, nenastane takáto situácia, ale je to veľmi e, špecifická situácia. Ja si myslím, že musíme povedať, čo si naozaj myslíme. A e, sme presvedčení, e, a samozrejme máme e, určité mechanizmy podľa dohody z Kotonu, to znamená článok 8 politickej konzultácie, a ja si myslím, že my sa snažíme mobilizovať celú tú silu, použiť celú tú vyjednávacú silu, ktorú máme voči partnerom. Chceme, aby naši partnery z Konga zmenili svoje rozhodnutie. Myslíme si, že nie je správne niekomu e, zamietať vstup za to, že povedal čosi, na čom niečo je. E, to určite nebolo čosi, čím by tá krajina mala byť urazená. Ja verím, že sa podarí túto otázku vyriešiť do obdobia, kedy ja prevezmem funkciu a dúfam, že v najbližších piatich rokoch takáto situácia stávať nebude, pretože takéto situácie naozaj e, kazia naše vzťahy a problém je v tom, že vláda tejto krajiny takéto vzťahy narúša a budú tým trpieť občania danej krajiny. Ja samozrejme neviem, či budem úspešný, ale jednoducho som za to, aby sa hovorila pravda. Slovo má pani Keller. Čo sa týka politickej koherentnosti, e, zavezujete sa e, k revidovaniu e, spoločnej európskej polohospodárskej politiky a rybolovnej politiky z perspektívy rozvojových politik. A druhá otázka, Eh, aká je vaša definícia mm, celkového prístupu EÚ a ako vidíte dopady eh, európskej rozvojovej politiky? Ďakujem. Pán Pibalks. No, sú tu dva smery, ktorými sa môžeme vydať a ktorými sa aj vydáme. Mm. Pokiaľ ide o reformy, Ehm, vždy bude tu povinnosť e, riadiť sa e, dopadovou štúdiou a je to čosi, e, že každý návrh by sa mal týmto uberať a my to zabezpečíme. Ale je jasné, že máme ďalší nástroj, ktorom sme prislúbili kroky v oblastiach napríklad potravinová bezpečnosť. Čiže otázka je, čo treba zmeniť, aby sme docielili ciele rozvojovej politiky. Čiže e, my budeme aktívni z oboch e, smerov. E, robte toto, lebo je to dobré a nerobte toto, lebo je to zlé. K celkovému prístupu EÚ trochu ma to zarazilo, ODA eh, je definovaný eh, eh, pojem a je tu permanentná štruktúra OECD DAC, ktorá sa snaží zahrňať v definíciách, je treba definovať to, čo prichádza aj nové. Takže celá táto koncepcia pridávania pluskek je trochu naviac, pretože my máme politiku, dochádza k reformám, reformy, ktoré chceme podporovať v rozvojových krajinách ale celá Európska únia musí skúmať situáciu, či tento koncept je platný. A pokiaľ môžeme dokázať, že tento druh výdaja by mal byť použitý pre daný cieľ, tak by sme to mali začleniť do výdavkov na daný cieľ. Zázraky sa nedejú, pretože tieto musia byť na niečo nasmerované. Čiže ak to bude potvrdené, tak možno poviem áno, toto je dobrá vec, e, toto nie je oficiálne rozvojová pomoc a možno môžeme použiť niečo iné. Máte nejakú dodatočnú otázku? Som rada, že sa na tom zhodneme, ale ako vidíte obmedzenia priorít politickej koherentnosti pre e, rozvoj, um, pričom predchádzajúci komisár povedal, že treba prispôsobiť politickú koherentnosť a priority politickej agende členských štátov. Súhlasíte? Musíte uhádnuť koniec otázky a odpovedať na ňu celú. Myslím, že som to čiastočne zodpovedal, pretože sme e, zvolili aktívne stanovisko. Čiže ak som to pochopil správne, tak e, 12 až 5 neznamená, že zvýšime naše aktivity. Ide o zameranie sa na tam, kde bude potrebný proaktívny prístup a zároveň eh, sa nevylučuje, že budeme eh, aktívni aj vo všetkých ostatných oblastiach. Pani uh, Sifler. Mali sme potravinovú krízu a donory eh, hovorili, že sa musíme viac e, na potravinovú bezpečnosť e, zameriavať a preto by to malo byť prioritou medzinárodnej politiky. Musíme posilniť koherentnosť medzinárodnej e, rozvojovej politiky a takisto musíme zdôrazňovať malé poľnohospodárske podniky, a musíme zohľadňovať strategické dokumenty o 10. EFD na krajinu a takisto musíme zohľadňovať ďalšie programy Európskej komisie. La parole. Bien, les questions, ça... Všetky tieto otázky, to je veľmi komplikované. E, začnem s mileniovými cieľmi. Myslím si, že prvý cieľ je jasný a musíme v ňom uspieť. Je to pilier e, stratégie komisie. Musíme naďalej tento cieľ sledovať vo všetkých oblastiach, v medzinárodnej oblasti aj v, nova- v našej vlastnej práci. Pokiaľ ide o udržateľné poľnohospodárstvo, je to súčasťou nášho podporného programu pre národné aj regionálne politiky. Nemôžem tu zaujať stanovisko, či som za malých alebo veľkých poľnohospodárov. Myslím si, že oba typy podnikov majú mať e, šancu na úspech, ale je tu aj otázka vlastníctva pôdy. To je rozhodujúca otázka, pretože každá práca nám dáva radosť, ale zároveň je to aj prostriedok živobytia. A preto musíme veľmi dbať na poľnohospodárskú politiku, ale potravinový nástroj Food Facility, myslím si, že nám poskytol dobrý spôsob, ako podporovať poľnohospodárstvo v rozvojových krajinách. Pani Sifler, máte ešte ďalšiu otázku? Následnú otázku? Áno, chcem e, ešte niečo povedať. Pokiaľ ide o malé poľnohospodárske podniky, vieme, že miesto žien v rozvojovom svete v tejto oblasti je e, veľmi dôležitá a je potrebné im poskytovať pomoc. Máte pripravené niečo? Ako by som to povedala, niečo konkrétne na e, podporu týchto malých poľnohospodárskych podnikov, pán Piebalks. Táto otázka je veľmi konkrétna, detailná. Myslím si, že v jednotlivých programoch eh, je aj niečo pre malých, malých eh, poľnohospodárov. My, nám nejde eh, v prvom rade o objem alebo o rozsah tých podnikov, čiže aj malí poľnohospodári sú predmetom našej poľnohospodárskej politiky. Merci. Nous allons maintenant aborder la, deuxième... Teraz e, začneme druhé kolo otázok pre e, výbory, takže teraz e, výbor AFET. Dominik Bodis, ďakujem. Pán komisár, rozhodnutie zavrieť podzemný e, tunel do pásma Gazy mal dopad na 2 milióny osôb, ktoré sa teraz nachádzajú v totálnej izolácii. E, dodávky, zásoby už nemôžu prechádzať e, z egyptskej strany do Izraela aby sme vyriešili túto krízavú, krízovú situáciu, ktorej čelí pásmo Gazy, chcem sa spýtať, akú úlohu by mala zohrávať Európska únia. Táto otázka sa možno týka viac humanitárnej pomoci, hovorí predsednička, pán Piebalks. Máte pravdu, Pani, koleg- pani kolegyňa Jeleva by zajtra mohla odpovedať na túto otázku. Samozrejme, že EÚ je najväčším donorom pre Palestínu a vždy sme veľmi podporovali a snažili sme sa zlepšiť humanitárnu situáciu v tejto oblasti. Som si istý, že sa to týka aj politiky susedstva a v rámci toho máme príslušný program – ja som priamo zodpovedný iba za kvalitu uplatňovania tejto pomoci. Ako člen komisie a takisto ako komisár zodpovedný za ETKO. To je moja jediná zodpovednosť. Myslím si, že táto otázka v každom prípade je veľmi dôležitá. Je dôležitá premiér a je to otázka, ktorú musíme riešiť v celej jej komplexnosti. Nemôžeme byť ústupčiví, pretože situácia sa zhoršuje a musíme pripraviť všetku pomoc, ktoré, ktorú túto územie pot, potrebuje. Máte následnú otázku? Nie. Teraz dám slovo zástupcovi Výboru pre medzinárodný obchod, pánovi Žadotovi. Ďakujem, pán dezignovaný komisár. Vo vašej písomnej odpovedi hovoríte o tom, že ste spokojní s eh, dohodami EPA, ktoré sú dnes eh, veľmi o voľnom obchode, o tom eh, rozmere regionalizácie. My ale, nema, vy, ale nemáte zodpovednosť za tieto dohody EPA a ako sa budete snažiť presadzovať článok 208 v kolegiu komisárov alebo v Európskom parlamente, alebo tvárok tvár e, komisárovi pre, komisárke pre obch- komisárovi pre obchod? uh, oui, j'ai la chance que le commissaire de Gucht, qui est responsable pour la politique de développement. Myslím si, že komisár pre obchod eh, pozná dobre oba aspekty tejto politiky. Rozvoj by mal byť samozrejme v dohodách EPA na dôležitom mieste. Som si istý, že sa dopracujeme k dobrej dohode a chcem zdôrazniť jeden bod. Všetky rozhodnutia kolégia komisárov sú rozhodnutia kolégia. To znamená, že je to vždy šanca vyjadriť svoj názor a takisto je to aj vždy pokus o zmenu, ak s tým nesúhlasím. Ja si nemyslím, že budem musieť aplikovať vždy článok 208. Myslím si, že de Gucht bude schopný pochopiť, pretože má veľa skúseností a s dohodami EPA už veľa pracoval. Problém s dohodami EPA je ten, že začiatok bol veľmi ťažký, urobili sme veľa chýb v komunikácii a teraz za to platíme. Teraz sa snažíme vysvetľovať to, čo sme mali vysvetliť už dávno. Myslím si, že napriek tomu tieto dohody otvárajú nové šance pre africké štáty. Máte ešte následnú otázku? Áno. Myslím si, že najskôr by ste mali presvedčiť africké štáty, pretože mnohé štáty, ako viete, sú zdráhavé voči Európskej únii. Moja následujúca otázka sa týka finančnej liberalizácie, ktorá je takisto prítomná v dohodách EPA. Tieto dohody často ešte zvyšujú zraniteľnosť týchto hospodárstiev, najmä počas finančnej krízy. Čo si o to myslíte? Pán Piebalks, máte slovo. Prijali sme určité opatrenia, aby sme bojovali proti následkom finančnej krízy. Urobili sme frontloading, zálohové platenie a vytvorili sme tzv. flex facility, ktorá obsahuje pol miliardy eur. To znamená, že naozaj urobili sme mnohé kroky, ktoré majú riešiť finančnú krízu je zároveň jasné, že režim musí byť dostatočne transparentný a dostatočne príťažlivý pre investorov do týchto krajín. Afrika nemá veľa investícií, to je pravda. A musíme preto vytvoriť rámec, tak aby takéto investície boli zaujímavé. Predsednička, teraz e, nás, nás čaká ďalšia sada otázok. Ak sa poslanci domnievajú, že niektoré odpovede dezignovaného komisára boli nedostatočné, môžu položiť e, následné otázky. Máme tu tri požiadavky. Prvá otázka, pán Piebalks. Bohužiaľ, nemali sme e, čas na preklad, takže po anglicky. Kolumbia, podľa dohody o voľnom dohode s Kolumbiou budete rešpektovať milenové rozvojové ciele alebo dáte e, prednosť obchodným záujmom? Druhá otázka. E, môžete upresniť, kto je zodpovedný za e, plánovanie a realizáciu DCI? A tretia otázka, ako budete rešpektovať právomoci parlamentu v prípravnom procese eh, pri, eh, pri príprave eh, DCI. No, dodám vám slovo. No už čo sa týka prvého bodu, akékoľvek rozhodnutie, ktoré prijíma kolegium, musí teda prijať celé kolegium. A čo sa článok 200 musíme ho brať e, do úvahy. Čo sa týka implementácie DCI, snažil som sa to vysvetliť. Nie je to príliš komplikované, ale nie je to zase až také ľahké. Nástroj DCE, DCI sa plánuje v relaxe, to znamená, že E, sa e, bude tiež spadať pod e, službu pre vonkajšiu činnosť. Takže my budeme takými ideologickými vodcami a potom naše myšlienky sa budú musieť premietnúť do konkrétnych činov. Keďže ja som komisár, ktorý má na starosť AJTKO, ja budem rozhodovať o tom, čo by mala obsahovať rozvojová pomoc. Objem o tom už e, rozhoduje Rada a parlament. A ja som tiež zodpovedný za implementáciu, takže ja budem mať e, spätnú väzbu e, prostredníctvom revízie pri dosahovaní, dosahovaní našich cieľov. A ten tretí bod, čo sa týka pra- právomoci e, parlamentu. Ja som plne zodpovedný e, parlamentu a som vždy k dispozícii, ak budem potvrdený v pozícii, vždy prídem tu a e, budem reagovať na všetky otázky, čo sa týka DCI. Každému poslancovi, respektíve krajine, odpoviem, pretože si myslím, že mám povinnosť byť plne transparentný a zodpovedať sa Európskemu parlamentu. aj e, počas e, môjho fungovania ako komisára pre energetiku som to tak vždy robil. Myslím si, že je to moja povinnosť. Ďakujem. Teraz máme e, druhé kolo, catch DI, 5 minút. Téma prístup únie a koherentnosť politik pre rozvoj. Pani Kretu. Budem hovoriť po rumunsky. Mohli by ste nám, prosím, vysvetliť e, vaše vyhlásenie týkajúce sa boja proti fragmentácii finančnej pomoci zo strany EÚ, až kým sa nedostaneme z krízy. A čo sa týka dlhodobých e, cieľov e, stability a udržateľného rastu v EÚ. Keď pripravíte e, zoznam e, mechanizmom koherentnosti, keď vyzvete e, a kedy teda vyzvete aj nás na participáciu. Čo sa týka koherentnosti politik, spomenuli ste rybolov a dohody. Myslíte si, že je správne pomáhať e, alebo poskytovať pomoc africkým e, rybárom, ale iba za, to, za tou podmienkou, ak e, teda EÚ bude môcť loviť v tých vodách. Niekedy mikrofón je zapnutý, niekedy nie, takže teraz už je zapnutý. Čo sa týka efektívnosti a účinnosti pomoci, myslím si, že je to veľká výzva, nie len v rámci EÚ, máme program alebo akčný program a myslíme si, že ešte stále e, je treba urobiť veľa vecí. E, som presvedčený, že naďalej táto účinnosť, efektívnosť zostane vysoko na e, zozname priorít budeme sa snažiť možno o nejakú legislatívu, ako presadiť e, tento e, program, tieto ciele a e, naozaj je to dôležitá súčasť európskej rozvojovej politiky. Čo sa týka strednodobých alebo stredno, teda strednodobej revízie, ja keď budem potvrdený ako komisár. Myslím si, že je to jedna z najdôležitejších vecí. A zvyčajne teda parlament si predvoláva komisárov a ja samozrejme budem vždy k dispozícii okamžite po schválení, budem v kontakte s občianskou spoločnosťou a snažiť sa dostať spätnú väzbu. To nie je žiadne tajomstvo, pretože komisár síce príjma rozhodnutia nezávisle, ale vždy si vypočuje názory, veľakrát aj kritické názory. Takisto to bolo aj počas predchádzajúceho obdobia, keď som bol komisárom pre energetiku. Niekedy dostávate naozaj veľmi ťažké otázky. Čo sa týka sektoriálnej podpory, o tom potrebujem diskutovať s mojimi kolegami, pretože uh, Myslím si, že e, dohody o podpore rybalov, rybolovu sú veľmi špecifické. E, je to také prechodné opatrenie, pretože máme záujem na, to, na tom, aby rybolov v týchto krajinách bol konkurencieschopný. To znamená, že neskôr im budeme môcť poskytovať menej rozvojovej podno- pomoci a máme teda tento záujem a chceme prepojiť túto podporu, alebo teda poskytnúť túto podporu prostredníctvom týchto dohôd. Ja by som povedal, že to nie je tak, ako ste to povedali. Dúfam, že nie, pretože inak by to bolo úplne iné. Jedna vec je právo mm, loviť, právo na rybolov a druhá vec je eh, chcieť poskytnúť pomoc krajine. Ja si myslím, že by to nemala byť podmienka pred nás, e, teda získať prístup e, k vodám a k rybolovu, ak e, chceme potom poskytnúť pomoc týmto ľuďom. Ďakujem. A teraz začíname nové kolo. Odovzdávam slovo pani Kretu na 45 sekúnd. Pán komisár, obávam sa, že znova budete potrebovať tlmočenie. Chcela by som vedieť, či urobíte, e, čo bude vo vašich silách, aby ekonomická kríza nepostihla rozpočty EÚ, ktoré vyčlenujú členské krajiny na milenové rozvojové ciele. Aké nástroje použijete na to, aby ste pritiahli pozornosť členských štátov, štátov k záväzkom, ktoré e, dali krajinám, najchudobnejším krajinám sveta. Pán Pibalc, máte slovo? No už e, situácia, ja si myslím, že je celkom priaznivá, pretože je pretože v decembri na samite v Bruseli e, hlavy štátov a vlád povedali, že ten dopad hospodárskej krízy, alebo kvôli tomuto dopadu, budeme tiež e, podporovať e, chudobné e, krajiny a chceme dosiahnuť ten cieľ vyčleniť 0,7 HDP na oficiálnu rozvojovú pomoc do roku 2015. Ja viem, že čo sa týka ministrov financií, tak im to možno treba pripomenúť, ale myslím si, že je to veľmi dobrý základ, veľmi dobré východisko, toto potvrdenie, jednohlasné potvrdenie hlav štátov a vlád. Máte následnú otázku? Áno, ďakujem. Myslíte si, že bude treba upraviť možno priority mileniových rozvojových cieľov, pretože možno nebude možné ich dosiahnuť do roku 2015? Pán Pibalks? Nuž, ja som sa e, predtým nezúčastňoval na procese e, spolupráce s OSN, ale viem, že deklarácia OSN o mileniových rozvojových cieľoch e, je naozaj úspech a myslím, že by sme nemali e, venovať pozornosť vytváraniu alebo dosahovaniu nového koncenzu. Ja si myslím, že mileniové rozvojové ciele to je niečo posvetné, je to všeobecný globálny koncenzus, mali by sme si ich vážiť a snažiť sa ich dosiahnuť. My vieme, e, že e, sú ambiciózne primárne vzdelávanie pre deti, odstránenie chudoby, e, ochrana žien a tak ďalej. To je všetko, čo je potrebné. Myslím si, že naozaj je kľúčové, aby sme napredovali v týchto cieľoch. Do roku 2015, ak sa nám to nepodarí dovtedy, tak aspoň sme sa snažili, musíme naozaj vyvinúť e, čo najväčšie úsilie. Teraz e, pán Ivo Weigl. Ďakujem, pani predsednička. Obávam sa, že teda budete potrebovať e, tlmočenie. Budem hovoriť po slovinsky. Nie je úplne jasné, pán P. Balks, e, kto a kedy respektíve e, ten počet krajín alebo chudobných e, rozvojových krajín stúpa a čo s tým môžeme e, robiť? Nenávno sme veľa počuli o Jemene ako o jednom kandidátovi alebo o jednom príklade, ktorý spôsobuje znepokojenie a kde vojnoví štváči aj média sú veľmi radi, že tie veci sa obracajú k horšiemu. Nož myslím si, že je to naozaj e, komplikovaná otázka, možno zlyhanie štátu alebo neúspešný štát, to by sa možno nepoužíval. Ja by som skôr použil terminológiu e, krehký e, štát, Mali sme zo strany komisie niekoľko oznámení, ako riešiť e, takéto e, problémy, ako mm, konať v takejto situácii. Máme isté skúsenosti, ale nenazval by som Jemen e, takýmto krehkým alebo štátom alebo štátom, ktorý zlyhal. My máme tam skutočný problém, ale Jemen ako krajina existuje, je to skutočnosť a preto musíme e, sa snažiť riešiť otázku terorizmu a musíme e, pripustiť, že Jemen tiež koná a e, robí isté veci a boli tam aj dôsledky, keď boli napríklad odvolaní niektorí veľvyslanci. Môj predchodca začal sa už venovať tejto otázke týmto krehkým úvodzovkách štátom a ja dúfam, že budem môcť spolupracovať s vašimi kolegami z výboru pre rozpočet. Tam tie riziká sú vyššie a my preto potrebujeme konsenzus e, aj s výborom pre dohľad nad rozpočtom. E, ďakujem pekne za túto odpoveď je to pre mňa priateľné. V tomto parlamente asi pred dvoma hodinami sme mali eh, debatu alebo vypočutie pani komisárky Ashton a ona nehovorila o tejto iniciatíve, eh, o iniciatíve vymenovávať Eh, ne, nehovorila o tejto iniciatíve. Čo si o tom myslíte? Eh, v jej veľmi komplikovanom postavení, a ja teda ju budem eh, plne podporovať, nuž ona má plné právomoci v tejto otázke. Ďakujem, pani predsednička pán komisár, napriek vašim slovám, len veľmi malo rozvojových projektov v rozvojovom svete sa, e, sa vykonáva a je tu tiež problém daňových rajov, čo znižuje transparentnosť. Ak sa pozrite na Európsku investičnú banku, e, tiež e, investuje prostredníctvom e, bank, ktoré sú aktívne v daňových rajoch. Ako to budete riešiť? Aký máte na toto názor? Pán Pibalks, máte slovo. Nuž, no e, rozvinuté krajiny začali riešiť otázku daňových únikov alebo daňových rajov pre mňa ako člena novej členskej štáty to bolo nejasné, pretože my sme dosť trpeli takýmito daňovými rajmi. Situáciu umažňovalo medzinárodné spoločenstvo, čiže časť odpovedí e, e, e, ja som to skontroloval e, s môjim volebným okrskom a oni e, sú na tom lepšie na základe nátlaku medzinárodného spoločenstva. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme to nasledovali. Mm, čo sa týka verejných financí, mali by sme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby e, tie peniaze neplynuli do daňových rajov. Je nemožné, aby sme podporovali e, daňové raje v časoch, kedy proti nim bojujeme. Takže mala by byť e, politika komisie, že sa budeme vyhýbať, budeme inigrovať a budeme sa snažiť eliminovať daňové raje. Nepomenie nepomôže spolo- svetovému spoločenstvu to, že máme daňové raje. Ja si stále myslím, že boj proti daňovým rajom je viac na rozvinutých ako na rozvojových krajinách. Ak my budeme vyvíjať nátlak, tak nebudú fungovať. Uh, ak my budeme váhaví, tak e, naďalej budú prosperovať. Ale zo strany komisie ja e, dám príslušné pokyny, pokiaľ to bude možné, mojim službám, aby e, sa neuskutočňovali žiadne operácie, ktoré by spôsobovali riziko vzniku daňových rajov. Máte následnú otázku? Áno. Povedali ste, že celosvetovo je potrebné E, vyvinúť veľké úsilie. To je úlohou komisie. Už som poukázal na e, úsilie Európskej investičnej banky. Boli vypracované správy, ktoré preukazujú, že e, Európskej investičnej banke možno určité veci vyčítať mm, a mm, mali sa sprísniť podmienky. A vy ste mali možnosť e, skontaktovať sa e, s Európskou e, investičnou bankou. Áno, ja mám dobré kontakty na prezidenta. Um, myslím, že môžeme zájsť dostatočne ďalej a potrebujeme konzistentnosť a ja určite na tomto budem pracovať. Vo viacerých prípadoch sa k tomu ešte vrátime, ale Európska únia musí byť príkladom. Boj proti korupcii. My sme iba teraz uh, vlastne potrestali e, za branie úplatkov. Floor is for, for... Slovo má pani Schnieber Jastram. Uh, Frau Vorsitz. Pani predsednička, pán komisár alebo pán dezignovaný komisár, Mám otázky na tému aktivity azijských národov, najmä Číny, e, rozvojových krajín. A mňa by zaujímalo, akým spôsobom chcete záujmy Európskej únie e, v tejto hospodárskej súťaže hájiť. E, aké možnosti vidíte na skoordinovanie európskych a azijských rozvojových politík a druhá otázka, ktorá ešte vôbec nebola nastolená, sa týka vzdelávania vzhľadom na rečnička bola prerušená. Ich glaube, wir müssen die... Myslím, že Čínu nemôžeme našu e, politiku vnímať ako konkurenciu s Čínou, ale musíme e, Mm, z toho vyvodiť konsekvencie. Je dôležité, aby sme zotrvali na našich princípoch. Tie sú správne. Naša hlavná úloha je bojom, boj proti chudobe a to znamená stabilné štáty e, s dobre rozvinutou ekonomikou a mm, tu, je základom, tu sú základom e, ľudské práva. A musíme presvedčiť Čínu, že to je tá správna cesta. To môžeme prostredníctvom OSN, ale to môžeme aj v rámci nášho bilaterálneho dialogu s Čínou. Takže musíme preukázať, že máme pravdu v našej rozvojovej politike. A po druhé, samozrejme musíme mať na zreteli potenciál Číny, to sú čerstvé peniaze aj pre infraštruktúru v Afrike a v ďalších rozvojových krajinách. E, musíme aj toto vidieť ako možnosť. Môj predchodca, pán Michel, bol v Číne, on e, to vyskúšal a ja na to musím nadviazať. Čína poskytuje šancu, ale zároveň e, nastoluje aj veľké otázniky. To neznamená, že musíme povedať, nuž, my musíme teraz e, konkurovať s Čínou. Nie, my nemusíme robiť to, čo robí Čína dnes, ale Čína má možnosť E, to, čo robí dnes, e, robiť v budúcnosti ešte lepšie. Thank you. Is there a follow-up question? Ďakujem. Máte následnú otázku? Nie. Teraz rečničke bol vypnutý mikrofón. Ďakujem, pani predsednička. Pán Pie Balks, ešte sme nemali príležitosť si vás vypočuť. Uh, pokiaľ ide o prepojenie medzi rozvojom a imigráciou. A imigráciou je veľmi, imigrácia je veľmi dôležitá pre politiku súdržnosti. Vy ste spomínali dohodu z Kotonu. Chcem sa spýtať, myslíte si, že pokiaľ ide o imigráciu, je treba niečo zmeniť v dohode e, z Kotonu? A ak je to tak, tak mi povedzte prosím, čo by bolo treba zmeniť v tejto dohode. Ďakujem. Pán Piebalks, máte slovo. Áno, v dohode z Kotonu hľadáme nový vzorec, nové riešenie um, imigrácie, tak aby sme lepšie prijímali imigrantov v našich krajinách. Máme tu tie dohody o readmisii, nepoznám francúzsky pojem, ale e, my sa snažíme túto otázku teraz lepšie riešiť. Myslím si, že imigrácia je komplexná otázka, je to zároveň boj proti uh, o chudobe, ktorý by mohol z dlhodobého hľadiska vyriešiť o problémy migrácie. Ale na druhej strane musíme dať šancu legálnej imigrácii. Urobil to pán Kušner. Dal to Afgáncom možnosť legálne prísť do Francúzska, študovať tam alebo pracovať. Myslím si, že by sme mali dať šancu legálnej imigrácii. Pretože ak nebudú existovať žiadne spôsoby legálnej imigrácie, budú ľudia nespokojní a bude sa iba posilňovať nelegálna imigrácia. Pokiaľ ide o dohodu z Kotonu, snažíme sa teraz nájsť presnejšie znenia, eh, presnejšie riešenia pre tieto otázky imigrácie s príslušnými krajinami, ktorých sa to týka. Ďakujem. Mohli by ste potvrdiť, pán Piebalgs, či tieto readmisie imigrantov nebudú smerovať do krajín, kde sa porušujú ľudské práva. Mám teraz presne na, na mysli e, Líbiu a tranzitných imigrantov. Ďakujem, pán Piebalgs Pani predsednička, Mal by som e, upresniť, že sa volám Piebalx. E, viem, že existuje aj forma Pieblax. Nie je to vaša chyba, ale počas piatich rokov som bol e, známy pod týmto menom Piebalx, Chcel som to len upresniť. Pokiaľ ide o imigračnú politiku, snažíme sa samozrejme neustále zohľadňovať dodržiavanie ľudských práv a takisto chceme zohľadňovať rizika readmisie. Snažíme sa všetko vyhodnocovať od prípadu k prípadu. Politikou Európskej únie je, že ak niekto je nútený vrátiť sa do svojej krajiny, nesmie byť vystavený nejakému trestu v jeho vlastnej krajine. Toto je filozofia Európskej únie, únie a to vždy tak bolo. Ďakujem, hovorí predsednička. Teraz dáme E, slovo delegácii AKTEU, ktorá je zastúpená Louis e, Michelom, ktorý je spolupredsedom. Ďakujem, ďakujem pani predsednička, ďakujem pán Piebalks, dezignovaný komisár. Chcem povedať, že som mal privilegium vás, vás už e, poznať a keď som bol komisárom pre rozvoj na úvor, ste Mm, vyjadrili veľmi jasné myšlienky a veľmi zásadné princípy a takisto priority, ktoré podľa mňa e, zaručujú špecifické ciele rozvojovej politiky. Samozrejme, nemôžeme teraz tu hovoriť o všetkých otázkach, e, ale vaše stanoviská zdieľam na 100%. Chcel, chcel by som sa ešte spýtať, čo si myslíte o rozpočtovej pomoci? Je to kontroverzná téma v tomto parlamente. Vy viete, že ja som zastancom rozpočtovej pomoci, pretože si myslím, že rozpočtová pomoc je základom vyjadrenia dôvery, dôvery v nášho partnera a preto bez takejto pomoci nie je možné napomáhať konsolidácii e, štátov, ktoré to e, potrebujú. Pán dezignovaný komisár, máte slovo. Áno, viem, že rozpočtová pomoc dnes e, reprezentuje veľkú časť našej politiky spolupráce a rozvoja a ja to podporujem pretože e, to dáva viac toho, čo sa po anglicky nazýva ownership, čiže vlastnej účasti. Čiže my pomáhame tej krajine, aby tá cieľová krajina mohla splniť svoje politické ciele, svoje vlastné ciele. Čiže je to spôsob, ako posilniť túto krajinu. Ale na druhej strane nie sme slepí a hovorí sa o tom aj v mileniových cieľoch. Sú tam benchmarky a na základe týchto benchmarkov môžeme kontrolovať uplatňovanie tejto pomoci. My takisto poskytujeme veľa sektoriálnej pomoci pre vzdelávanie alebo pre oblasť zdravia. Je to veľmi múdry spôsob. Samozrejme, je to rozvojová politika. Musíme nájsť dobré indikátory, musíme si klásť otázku vždy, ak urobíme niečo odlišným spôsobom, aký bude výsledok. Tento spôsob pomoci je samozrejme veľmi efektívny, ale na druhej strane som otvorený všetkým otázkam, ktoré mi položíte ohľadom rozpočtovej politiky týmto nástrojom, týmto spôsobom pomoci nič nestrácame, naopak získavame, pretože ak tieto krajiny budú úspešnejšie, bude to dobré aj pre nás. Je to veľmi dobrá metóda, táto rozpočtová pomoc. Pokiaľ ide o strednodobý výhľad, nie je to žiaden trest v strednodobom výhľade je možné ešte navýšiť objem peňazí, ak niekto urobil pokrok. Čiže to nie je politika trestu, nie je to politika trestania. Je to Politika, ktorá je podľa mňa, eh, ktorá vytvára mnohé šance. Ďakujem. Pán Michel, eh, dve otázky. Jedna eh, presne zameraná, druhá jedna téma, ktorá sa nás týka všetkých. Takže prvá otázka. Parlament sleduje, či dohody EPA sú e, schvalované paritným parlamentným zhromaždením a chcem sa spýtať, čo vy chcete urobiť, aby e, krajiny, ktoré majú prírodné zdroje, neboli vykorisťované subjektmi, ktoré, <clears throat> ktoré naozaj nezohľadňujú základné potreby obyvateľstva. 45 sekúnd, pán Piebalks. Pokiaľ ide o prvú otázku, ekonomický dosah týchto e, dohôd je taký, že EPI e, predpokladajú parlamentnú spoluprácu, ale zároveň nesmú oslabovať e, spoločné parlamentné zhromaždenie. Potrebujeme viac spolupráce parlamentnej a nie menej. Pokiaľ ide o prírodné zdroje, existujú rôzne iniciatívy, no, iniciatíva pre transparentnosť ťažobného priemyslu napríklad, alebo aj iné sú aplikované v Azerbajdžane alebo v iných štátoch. Musíme nájsť metódy na podporu týchto návrhov na medzinárodnej úrovni. Musíme nájsť e, dobré metódy. Rečník bol prerušený. Pani predsednička, e, už ste prekročili vyhradený čas. Teraz štvrté kolo otázok. Teraz dostane slovo pán Newton Dunn. Ďakujem pani predsednička, gratulujem vám k tomu, že sa držíte dobre harmonogramu. Pán navrhovaný komisár, myslím si, že európska politika pre rozvojové, e, rozvojovú mm, pomoc je naozaj e, veľmi úspešná. Myslím si, že Louis Michel môže byť na to hrdý a aj my. Ako môžete zaručiť, že budeme informovať európsku verejnosť, ktorá nám poskytuje prostriedky prostredníctvom svojich daní, ako ich môžeme informovať o tom, čo robíte a e, o, tom, že teda môžu byť na to hrdí? Pán komisár, odozvám vám slovo. No už je to dosť komplexná otázka. To je jedna z ťažkostí, ktorým čelíme. Nepodarilo e, sa nám alebo nedarí sa nám dobre komunikovať s európskou verejnosťou. Myslím si, že eh, veľa ľudí si myslí, že eh, odvádzame dobrú prácu, ale ešte musíme urobiť ešte viac na to, aby sme informovali o tomto ľudí. Myslím, že sa dosiahlo veľa zlepšení ešte. E, niektoré veci by sa mohli zlepšiť, ale myslím si, že mnohým výzvam sa nám podarilo čeliť. E, myslím si, že sú tu dve hlavné veci. To je oficiálna rozvojová pomoc. E, znova e, počas všetkého predsedníctva budeme sa snažiť komunikovať s verejnosťou a potom sú to prednášky, ktoré sa budú konať v členských štátoch. Ale myslím si, že musíme predovšetkým informovať o týchto otázkach na internete. Myslím si, že aj národné médiá, tie už veľakrát nepoznajú hranice, tak myslím si, že treba naozaj komunikovať s verejnosťou, informovať ich o tom, kam idú eh, ich peniaze, ich dane a čo sa stane, respektíve čo by sa stalo, ak by sme niektoré veci neurobili. Takže si myslím, že to je jedna z najväčších víziev naozaj komunikovať s ľuďmi a povedať im, že by mali byť hrdí na to, kam idú ich prostriedky eh, cez rozvojovú pomoc a naozaj treba ich presvedčiť o tom, že za ich peniaze je pridaná hodnota, že tie peniaze sa nestrácajú. Naozaj musíme e, sa o to snažiť. Ďakujem. E, áno, súhlasím s týmto. Internet je veľmi silný nástroj a chcel by som vedieť, že či by ste zvážili napríklad e, používanie Twitter. Keď napríklad cestujete po ceste, tak by ste mohli využívať Twitter a povedať nám, čo robíte. Pán navrhovaný komisár? Ja vám musím úprimne povedať, ja nie som veľmi naklonený e, týmto prostriedkom, ja blogujem a myslím, že by som mal viac času investovať aby, do toho, aby som porozumel, ako funguje Twitter, pretože blog e, tiež bol veľmi úspešným nástrojom, ale vyžaduje si to dosť veľa času, takže definitívne e, budem určite teda pokračovať v blogovaní, ale musím sa teda pozrieť, čo presne ten Twitter je a zatiaľ bohužiaľ ešte nemám veľmi veľa skúseností. Takže mali by ste možno nájsť niekoho, kto vás to naučí, hovorí pani predsednička. Madame la présidente, monsieur le commissaire. Ďakujem pani e, predsednička, pán komisár. V oznámení o budúcnosti vzťahov EÚ a zámorských teritórií komisia navrhuje, aby budúce vzťahy po roku 2013 sa riadili overenými postupmi určitých interných politik EÚ, najmä politiky e, regionálneho rozvoja a rozvoja najodľahlejších oblastí. Čo si o tom myslíte? Čo si myslíte, ktorá eh, interná politika EÚ by mohla byť v tomto kontexte zaujímavá pre zámorské teritória? Ako by sme mohli efektívne eh, riadiť tieto zámorské teritória, pretože sú členmi európskej eh, rodiny a spadajú aj do rámca vášho portfólia, vášho DG. Uh, well, I, because of this abbreviation, if I may, to answer in English this question. Ja by som odpovedal po anglicky, pretože zámorské teritoria, to je pre mňa ľahšia terminológia mm, s dvoma akronymami, ale tak je to súčasťou mojej práce, lebo toto je, e, tu spadá Digi rozvoj a tu musíme pristupovať na tieto výzvy, ako aj pri implementácii, čiže Naďalej budeme sledovať túto otázku. Viem, že rozpočet nie je veľmi veľký v porovnaní s ďalšími e, oblastiami. Myslím, že to bolo 286 milión eur, čiže to nie je tá najväčšia položka, akú máme, ale ja som v plnej miere zaviazaný dodržiavať e, záväzky, e, pokiaľ ide o územia týchto krajín, pretože je to aj naša povinnosť, vyplýva to z mluvy a naďalej budeme tieto krajiny podporovať. Nemám žiadne podrobnejšie otázky, pretože Nuž, ešte sa len oboznamujem s touto oblasťou a um, tieto oblasti musím ešte lepšie pochopiť a pochopiť ich potreby, ale je to súčasťou našej politiky a budem v tom aj naďalej e, postupovať. Máte následnú otázku, pán Pungar? Nie. A teraz pán Berman má slovo. Ehm, dank u Ďakujem, pani predsednička. Je jasné, pán Pibalks. že budete musieť bojovať e, na viacerých frontoch e, vo vašej krajine. Ale teraz otázka. E, financovanie, prístup k finančným prostriedkom. Problém eh, v rozvojovej politike predstavuje prístup k finančným prostriedkom pre eh, ľudí v chudobných krajinách najmä ženy a farmári. Európska únia by mala zvoliť oveľa ambicioznejšiu politiku, aby zlepšila prístup k finančným prostriedkom nielen prostredníctvom mikroúverov, ale aj na základe poistenia a tak ďalej. Akého názoru ste tu, vy a čo máte v úmysle? Pán dezignovaný komisár, máte slovo. Áno, už boli spomenuté rodové otázky a e, farmárske otázky, ktoré sú e, veľmi e, vysoko na mojom zozname priorít. e, pokiaľ ide o strednodobé hodnotenie, tak e, pri viacerých nástrojoch máme menšie projekty a musím sa pozrieť na to, ako posilniť tieto dve dimenzie. Nemôžem vám um, dať presné odpovede ohľadom toho, čo máme robiť, ale oboje sú veľmi prioritné oblasti. A e, pokiaľ financovanie e, vlastnými prostriedkami ešte nie je upravené a toto ešte chvíľku potrvá, budeme e, pokračovať, musieť pokračovať vo financovaní zdravotných systémov. Čo si myslíte o celosvetovom fonde HIV AIDS? Eh, očko, fondy pre očkovania. Ako eh, vidíte vy z budúcnosti zodpovednosť eh, aj zo strany Európskej únie? Muž my ďalej financujeme globálny fond pre boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii. Myslím, že je dobré, že toto robíme a mali by sme v tom pokračovať a budeme v tom pokračovať. Vždy je výzva Eh, financovať fondy priamo. Viem, že je to vždy výzva. Ale ak sa chceme zapojiť do medzinárodného financovania, tak by sme to mali robiť. Nemali by sme byť zdráhaví, mali by sme byť uznaní ako darca a tieto fondy by mali byť aj prístupné. Čiže komisia bude pokračovať eh, mm, a ja mám tu iba pozitívne veci a nemám v závere e, nejakým spôsobom meniť túto politiku. <clears throat> Mr. Herr Alf Svensson, de har mycket. En fråga som eh, delvis... E, pán Svensson, ďakujem. Nadviažem na otázku pána Bermanca. E, vyše 50 cieľov dievčat je v HIV pozitívnych na stredných školách, mm, takže Nemožno e, podporovať Afriku, e, pokiaľ sa nezaviažete k e, boju proti HIV AIDS. Ehm, dochádzalo tu k skreslanému pohľadu a Jacob Sumer zvolil iný prístup. Zima. Zuma. E, takže a, aby sme nadviazali na to, čo robí Jacob Zuma, Ehm, a mali by sme zakročiť proti HIV a AIDS iným spôsobom, ako to bolo doteraz komisár. Nože ja si myslím, že sme docielili pokrok v boji proti HIV AIDS. Myslím, že naše programy um, naozaj eh, sa stretli s odozvou niekedy na úkor uh, európskeho uh, dvora auditorov, ktorý tvrdí, že vynakladáme príliš veľa prostriedkov na boj proti HIV AIDS, ale ja si myslím, že sa zlepšujeme. Sú tu rozličné oblasti. Jedna sa týka otázok v súvislosti s ľuďmi, ktorí trpia touto chorobou. Potom investujeme do prevencie a, a takisto do osvety. Čiže e, my to naozaj um, sme uchopili túto tému tak celoplošne. Ale myslím, že musíme pokračovať v politikách, ktoré už vlastne boli e, stanovené. Jednoducho musíme sa zameriavať e, tak, ako sme to robili doteraz a možno je potrebné ešte určité doľadovanie, ale nič viac. Svensson, Pán Svensson, následná otázka. Ďakujem za odpoveď. E, Nuž e, je celý rad organizácií, ktoré e, podnikli veľmi, alebo navrhli veľmi konkrétne pro kroky a ja sa pýtam, či vy, pán Pibalks, e, ste ochotní podporiť práve tieto idealistické organizácie, ktoré odvádzajú túto prácu. Čo sa týka mimovládneho sektora, myslím, že odvádza veľmi dobrú prácu, e, niekedy za veľmi ťažkých podmienok. A ja som ochotný zvýšiť podporu pre ich prácu za predpokladu, že e, to ostane v stanovenom finančnom rámci, pretože nemožno zájsť nad rámec pravidel. Inak e, výbor pre kontrolu v rozpočtu e, nenechá ani kúsok na mňa nažive. Čiže to je jediný dôvod, prečo sa snažíme mm, to obmedzovať, ale my naozaj podporujeme tieto organizácie a budeme aj naďalej ich podporovať. Ďakujem, pán Neusser, máte slovo. Vážený pán Pibalks, myslím, že nie je nevýhodou pre Európu, ak budeme mať komisára pre rozvoj, ktorý predtým bol zodpovedný za energetiku. Myslím, že všetky e, mileniové ciele bez e, e, rozumnej dodávky energie nie sú predstaviteľné. Na pozadí klimatických zmien preto kladiem otázku, akým spôsobom intenzívnejšie v rozvojových krajinách e, chcete hľadať alternatívne e, e obnoviteľné zdroje. Pán Pibalks. Áno, už som s tým začal, s touto témou, keď som bol komisár pre energetiku. Um, samozrejme, eh, v týchto rozvojových krajinách um, som zaregistroval väčší záujem o um, obnoviteľné zdroje a máme veľmi dobrú politiku pre solári, solárnu energiu. Mm, to neznamená len fotobunky, ale aj koncentrované solárne zdroje a veterné turbíny, a pretože bez dodávky energie nie je možný pokrok. Mm, Európa e, nemá šancu ani in, akákoľvek iná rozvojová krajina a fosílne energie sú stále, fosílne zdroje sú stále drahšie. To znamená, e, že plynová elektráreň e, zase zvýši závislosť od plynu. Čiže toto je šanca pre e, rozvojový svet a e, preto by som tam chcel čo najviac investovať. Máme k dispozícii technológie, členské štáty potrebujú túto energiu a samozrejme musíme do tejto oblasti investovať. Toto je taká naša níša. Číňania investovali veľa, ale naša úloha sa týka energetických sietí a energetických zdrojov pre tieto štáty. No. Madame Theo Karus, you have the floor. Pani Theo Karus. Mr. Peebles. Ďakujem, pán Peebles. E, nebola by som prekvapená, keby ste mi odpovedali po grécky, ale teda položím otázku po anglicky. Cieľ OSN pomôcť subsaharskej Afrike a zdravotníckým pracovníkom v týchto krajinách. Zaručíte vy ako komisár, že komisia naďalej bude silno podporovať globálny fond a iniciatívy e, za očkovanie a ďalšie iniciatívy, ktoré sú zamerané na rozvoj tzv. zdravotníckej infraštruktúry v subsaharskej Afrike. Ďakujem. Pán komisár, máte slovo? No už nie, neprekvapil by som vám s mojou gréčtinou, ale naozaj je to pre mňa španielská dedina, uh, hoci som tam niekedy aj bol. Takže, takže nie, Ďakujem za to, že ste sa opýtali otázku v angličtine, pretože naozaj e, niekedy to tlmečenie je ťažšie, respektíve je to ťažšie pochopiť e, a preto sa snažím teda vyhnúť aj tlmočeniu. Samozrejme, zdravotníctvo to je jedna z hlavných úloh komisie. Bola tu otázka, že prečo uh, nemáme e, ambicióznejšie ciele. Myslím si, že zdravotníctvo je veľmi vysoko na zozname priorít a naďalej tomu venujeme veľkú pozornosť. Podporujeme nie len globálne fondy, ale tiež vlastné programy, napríklad pre Afriku podporujeme projekt tzv telemedicína, respektíve to, že e, lekári môžu dochádzať, e, prichádzať do týchto krajín. Takže robíme všetko preto, aby sme mohli posilniť zdravotníckú infraštruktúru v Afrike. Je to jeden e, jedna z víziev mileniových rozvojových cieľov a my sa snažíme o splnenie týchto cieľov. Preto hovorím, že môžem, môžem teda plne potvrdiť, že budeme v tomto naďalej napredovať. A aká by bola vaša politika na predchádzanie e, odchádzania vzdelaných ľudí z subsárskej Afriky? A, čo sa, a teda tak, aby sa aj podarilo dosiahnuť rozvojové ciele do roku 2015. Myslím si, že jediný spôsob, ako sa vyhnať, vyhnúť odchodu týchto ľudí je zvýšiť kvalitu e, života v tejto, krajiny, e, v tejto krajine. Ľudia nebudú mať potrebu odchádzať e, z týchto krajín. A samozrejme, to nie sú len rozvojové krajiny, aj naše krajiny majú takéto problémy, že mladí vzdelaní ľudia odchádzajú ale keď sa podmienky zlepšia, tak tí ľudia sa vrácajú, pretože naozaj tá rodná krajina, to je to najlepšie miesto, kde, e, kde človek môže žiť. Takže pokiaľ sa nám bude dariť pri dosahovaní rozvojových cieľov, tak myslím si, že takto môžeme zabrániť aj odlivu mozgov. Teraz prejdeme k druhej e, asociálnej delegii, delegácii panamerická delegácia. Pán Gáler, pre moju delegáciu je implementácia stratégie EU Afrika tým najdôležitejším. Poznáte problémy implementácie prvého akčného plánu, ktorý mal 8 partnerstiev Koncom roka sa bude konať ďalšie, ďalší summit EU-Afrika. Ako chcete naďalej rozvíjať implementáciu spolupráce medzi Afrikou a EÚ, aby sme sa dopracovali ku konkrétnym výsledkom? Môžeme vychádzať z toho, že naďalej budete mať priateľské stanovisko k parlamentu. To znamená, že nás budete pripúšťať na samity, že sa budeme môcť eh, zúčastňovať na trojke a môžeme rátať s tým, že e, naša delegácia dostane tých 55 miliónov eur. Pán Piebalgs, je tu ešte určité riziko, neviem, či budú tieto e, peniaze schválené, ale v zásade chcem povedať, že áno, táto iniciatíva pre Afriku bude podporovaná, pretože musíme vytvoriť dobré podmienky pre Afriku ale niektorým oblastiam musíme venovať väčšiu pozornosť. Myslím si, že stratégia je urobená dobre v tom zmysle, že sme mali 8 strategických partnerstiev. To znamená, v tom musíme pokračovať. Pre mňa e, môjmu srdcu bolo blízke hlavne energetické partnerstvo a dobre sme spolupracovali v tejto oblasti aj s Komisiou Africkej únie ale nesmieme sa vzdávať ani ďalších partnerstiev. Myslím si, že teraz budeme mať kritickú analýzu, pretože sme implementovali zatiaľ iba dva roky. Najväčšia ťažkosť bola tá, že neexistuje nezávislý zdroj financovania. To znamená, že sme museli vyčlenovať financie z rozličných oblastí a nebolo e, ľahké potom dosahovať e, úspechy. Ale pokiaľ viem, dosiahli sme veľký pokrok, takže musíme pokračovať týmto smerom. A teraz nás čaká už tretí summit Afrika EU. A tam by sme mohli vytvoriť nejaké orientačné konkrétne projekty, napríklad projekty pre energetické siete alebo investície do klimatickej do ochrany klímy alebo do lesov. Čiže budeme tam mať možnosť predložiť dobré projekty. Teraz by som ale povedal, že musíme e, sa držať naďalej jednoznačne stratégie. Máte ešte čas na následnú otázku? Fán, už ste spomenuli ten problém. Ehm, my e, prebiehame na viacerých kolejach e, s Afrikou. E, Kotonu, potom tu máme NP South, Severná Afrika, pardon, Južná Afrika, EP South. Takže mohli by sa tieto rozlič, rôzne roviny nejak zlúčiť, aby boli k dispozícii peniaze pre všetky projekty a aby aj inštitúcie boli navzájom kompatibilné. Vidíte tu nejakú perspektívu v budúcnosti? Dezignovaný komisár, rýchlo. Áno, to je veľmi dôležitá otázka, pretože AKP v skutočnosti je iniciatíva týchto štátov, len tieto to môžu zmeniť. Preto Kotonu bude naďalej pretrvávať, pretože e, tieto štáty rozhodujú samé, ale e, môžeme vo všetkých ostatných oblastiach vytvoriť viacero synergií. E, nebude tu jedna stratégia pre celú Afriku Ďakujem. E, teraz e, prejdeme k ďalšiemu kolu. E, Piate kolo a slovo bude mať pán Sasoli. Ďakujem, pani predsednička, vážený pán dezignovaný komisár. Budete sa venovať dôležitej časti našej vonkajšej politiky? dôležitej súčasti našej vonkajšej politiky a preto by som od vás raz počul politické hodnotenie. Aké sú slabiny Európskej únie, na ktoré sa musíme zamerať vo svetle vašej skúsenosti? Pán dezignovaný komisár, pán kandidát, máte slovo. Nuž, e, je tu veľa slabostí. Myslím, že jedna z najväčších slabostí, čo som už spomenul na úvod, že niekedy máme 28 politik, to znamená 27 členských štátov plus komisia. Najmä v rozvojovej pomoci sme urobili viacerý, viaceré kroky za účelom efektívnosti pomoci, ale treba v tom pokračovať. Je to citlivá oblasť, ale musíme to ešte vylepšiť keď e, diskutujete s členskými štátmi, väčšinou súhlasia s tým, že to potrebujeme, ale keď e, dojde na prax, tak všetci povedia, no už toto je moja priorita. Čiže musíme posilniť tento spoločný element, pretože e, čo sa týka princípu, tak sa zhodujeme, ale keď e, e príde na implementáciu, tak sme niekedy príliš sebeckí. E, to isté sa týka aj medzinárodných aspektov. Keď sa pozrieme na slabosti pri medzinárodnom rokovaní. Nie sme dostatočne silní. Máme spoločné stanovisko, e, na ktorých sa zhodne 27 členských štátov a parlament a e, komisa, komisia. Ale keď, ide, keď príde na dnešný multipolárny svet, tak je dynamickejší. Mali by sme byť schopní preukázať väčšiu flexibilitu. Ja si myslím, že Lisabonská zmluva s predsedom Európskej rady a najmä s kolegyňou e, Catherine Ashton, ktorá je podpredsednička a e, vysoká splnomocnenkyňa bude mať šancu na flexibilitu a zodpovednosť. A tretí bod, ešte stále musíme docieliť kvalitné vzťahy medzi politickou a finančnou schopnosťou. Niekedy ešte trvá príliš dlho zabezpečiť určité veci. Služby komisie pracujú na rozvojových projektoch ako francúzski a britskí kolegovia, ale ešte stále mm, pracujeme príliš málo napríklad v porovnaní so švedskými kolegami, takže musíme urýchliť našu prácu a priniesť výsledky rýchšie, rýchlejšie. Následná otázka. Vážený komisár, e, voda. Voda je zdrojom konfliktov. Vieme, že situácia sa bude zhoršovať bude aj toto jedna z vašich priorit, otázka vody a vodných zdrojov, pán kandidát na komisára. Voda zahrňa množstvo víziev. Časť víziev bude nedostatok vody, to znamená, že energia a voda, e, my podporujeme určité menšie projekty. Keď sa pozriem na Strednú Áziu, je tu e, potenciálny konflikt medzi krajinami e, v horách tak, Kyrgyzstanu a Uzbekistanom. Čiže musíme e, potrebujeme jasnú politiku v oblasti vody a je to samozrejme veľká výzva. Slovo má pán Preda. Ďakujem, pani predsedníčka. Tu, tu som. V dotazníku ktorý vám dal parlament, bola jedna otázka, ktorá sa týka legislatívnych iniciatív, ktoré sú najdôležitejšie a vy ste ako prioritu uviedli revíziu dohody z Kotonu. A moja otázka sa týka práve toho, čo očakávate od e, rokovaní o druhej revízii dohody z Kotonu Chcel by som, aby ste zdôraznili najmä politický rozmer tohto doho- tejto dohody. Ako sa pozeráte práve na tento politický rozmer? Ďakujem. Ďakujem, hovorí predsednička, pán e, komisár. Dohoda z Kotonu je platná až do roku 2020, čiže bola uzavretá na 20 e, rokov a druhá revízia e, chce túto dohodu spresniť a modernizovať, upresniť v otázkach obchodu, migrácie a tak ďalej. To znamená, že my chceme vytvoriť skutočné partnerstvo s krajinami AKT. Toto je naše očakávanie. Bude to trochu komplikované, pretože aj z druhej strany budú prichádzať mnohé otázky zo strany krajín AKT. Očakávame, že v polovici roka 2010 bude už táto dohoda, revidovaná dohoda hotová. Dúfam, že parlament, ktorá, ktorý bude sa musieť e, vyjadriť k tejto dohode, bude spokojný s výsledkom našich rokovaní. V súčasnosti rokujeme, sme v rokovacom procese a nasledujúcich 6 mesiacov bude dosť náročných. Pokiaľ ide o dohodu z Kotonu, myslím si, že je to dôležitý prvok na našej štruktúry spolupráce a rozvoja, pretože táto dohoda sa vyvíjala v čase, aj podmienky sa vyvíjali v čase a vyžaduje si určité vylepšenia. Dúfam, že do roku 2020 e, veľmi zlepšíme túto dohodu. Ide tu hlavne o vzťahy s krajinami AKT. Máte následnú otázku? Nie, takže slovo má pán Tyrolian. Pán komisár, regionálna e, integrácia je jedna z cieľov, jedným z cieľov rozvojovej pomoci. Uh, musíme konštatovať, že dnes ešte neexistuje skutočná politika v tejto oblasti, ale e, v tejto oblasti existujú naopak veľké prekážky a konštatovali sme počas rokovaní v rámci Karifora, že špecifické záujmy skupín neboli Európskou úniou e, zohľadnené. Mali by ste zohľadniť regionálne synergie a mali by ste vytvoriť proces eh, prístupu k projektom S krajinami Karifora máme hm, dohody EPA, a myslím si, že obe tieto strany sú e, spokojné s touto dohodou. Pokiaľ ide o najodľahlejšie regióny, regionálna politika musí riešiť túto otázku. A pokiaľ ide o krajiny OTS, ako je to v angličtine, musíme sa dopracovať k súdržnosti, ale keďže tieto politiky s každou krajinou sú odlišné, je ťažké povedať, urobíme veľkú politiku súdržnosti. To sa nedá. Ale všetky udalosti v oblasti Karibiku aj v odľahlých regiónoch sú znepokojivé a musíme, musíme hľadať riešenia pre toto územie. Sweet. No. Parole est à monsieur Kasmarek, qui a deux slots. Teraz pán Kačmarek, ktorý má dva časové sloty. E, pán navrhnutý komisár, pán Mitchell sa chcel opýtať otázku o ODA. Hovorili sme s pánom Deguchtom o tej istej otázke a on povedal, že na mobilizáciu členských štátov e, musíme uplatňovať princíp pomenovať a možno aj zahambiť. Ako, e, nakoľko môžeme byť prísni, alebo ako presvetiť členské štáty, že isté veci jednoducho treba urobiť? Well, uh, I know that it... Nuž, ja viem, že nie je ľahké e, použiť tento princíp, ale niekedy členské štáty, myslím si, že doslova vyžadujú jasný, e, nekompromisný postoj od komisie. Myslím si, že to je naozaj veľká výzva. Myslím si, že ak komisia bude ticho, tak ako môžeme presvedčiť voličov, Preto by som skôr tento princíp premenoval na princíp pripomenutia a e, naozaj nemal by som byť znepokojený, ale teda trošku som, pretože viem, že tieto veci sa nerobia ľahko. Naďalej budeme e, pokračovať a sledovať e, túto tému ODA, záväzky členských štátov. Pripravujeme jarný balík a dôjde na moment pravdy. Budeme mať e, e, v septembri konferenciu na vysokej úrovni, konferenciu OSN a e, ja som si istý, že teda v septembri potvr- sa potvrdia naše záväzky a my sa budeme snažiť potlačiť členské štáty na to, aby dodržali svoje záväzky, aby vedeli, že tieto veci sú dôležité, tieto veci slúbili a že jednoducho nemôžu E, nemôžu zlyhať. Myslím, že tento princíp pomenovať a zahambiť, to by som tak e, radšej by som to nazval princípom pripomenutia tých víziev, e, ktorým čelíme. Podobne sme to mali aj s obnoviteľnými energiami. V energetiky bolo, bolo ťažké presadiť záväzné ciele. Áno, odozám teraz slovo pánovi Mičelovi. Chcel by som sa spýtať navrhnutého komisára túto otázku. Niektorí ľudia hovoria, že neplníme záväzky ODA, že by sme mali zmeniť pravidlá a kritéria, ale hrozba je taká, že aj tak by sa to neplnilo. Tak môžete zaručiť, alebo ako chcete zaručiť, že naozaj členské štáty budú dodržiavať e, toto percento, 0,7 HDP. Členské štáty potvrdzujú toto percento, ale naozaj myslím si, že to je jasné, takýto záväzok je jasný a z tejto pozície e, tieto členské štáty nemôžu ustúpiť. Pán Kačmarek, máte slovo? Pán komisár, pochádzate z krajiny, ktorá je z tzv. skupiny nových donorov. Mnohé krajiny vo východnej a strednej Európy mm, prechádzajú obdobím alebo vyšli z obdobia hlbokej transformácie. Možno, že niektoré skúsenosti, naše skúsenosti by boli užitočné aj pre rozvojové krajiny, pretože my sme prešli týmto procesom a vyšli sme z neho úspešne, takže možno tieto skúsenosti by boli možno užitočné aj pre rozvojový svet. Áno, myslím, že máte pravdu. Niektoré skúsenosti by mohli byť veľmi nápomocné. Ani naša transformácia nebola ľahká. Ja som spomenul lotišský príklad. Všetky reformy boli nesmierne bolestivé. Je dôležité povedať to, že tie reformy priniesli dobrý výsledok. My pripravujeme e, taký zoznam e, skúseností alebo súbor skúseností z nových členských štátov, ktoré by mohli byť užitočné. Myslím si, že čím viac e, nových členských štátov sa bude podielať na rozvojovej spolupráci, tým lepšie e, pretože nikto nemôže obviniť Lotyšov, že majú nejaké skryté záujmy v, pri investíciách e, v Rep- Demokratickej republike Kongo alebo v Angole, lebo nemáme žiadnu koloniálnu minulosť. My chceme o, e, odstrániť chudobu pretože ak svet je nebezpečné miesto alebo e, zlé miesto na život, tak to bude zlé aj pre nás, pre naše deti. Zároveň viem, že skúsenosti sa nedajú len tak kopírovať a rozvojové krajiny prešli úplne iným vývojom nemôžeme to úplne skopírovať, ale samozrejme dajú sa použiť niektoré prvky transformačného procesu, ktorým sme prešli. Teraz máme tretie kolo, catch the eye na 5 minút. Téma je e, služba EÚ pre vonkajšiu činnosť. Pán Mitchell. Newton. Monsieur Newton... Pardon, pán Newton. Áno, len veľmi jednoduchá otázka. E, určite ste tiež unavení, ale chcem sa spýtať, čoho sa tak možno najviac obávate? Čo by mohlo byť to najhoršie, alebo sa nepodariť e, za budúcich 5 rokov? Rečník má mikrofón. Takže ja by som povedal že možno najväčšie riziko je na pleciach Catherine Ashton, pretože ona potrebuje vytvoriť e, tú službu pre vonkajšiu činnosť, potrebuje dôveru od členských štátov, od parlamentu a od partnerov mimo EÚ. A je to naozaj taká citlivá záležitosť, že jednoducho nemôžete spáchať žiadne chyby, pretože to môže byť doslova smrteľné nemôžeme len premenovať niektoré inštitúcie alebo delegácie. Preto si myslím, že toto je asi taká najväčšia výzva, uh, najväčšia úloha, možno aj najväčšie riziko. Ja želám Catherine Ashton uh, len to najlepšie. Z vypočutia Lady Ashton som nezachytil, e, kto bude presne zodpovedný za plánovanie a e, financovanie DCI. Mohli by ste to objasniť? Nož, ja by som povedal, že ešte stále sa to rieši, ale e, k dnešnému dňu ja som zodpovedný za e, to všeobecné plánovanie a konkrétne e, som zodpovedný za EDF a Katy by bola zodpovedná za DCI. Takže takáto je situácia momentálne, ale samozrejme všetko sa ešte vyvíja, takže by som povedal, že ešte stále vlastne potrebujeme nájsť to najlepšie administratívne riešenie, e, čo sa týka služby mojich útvarov a útvarov vonkašej, služby pre vonkajšiu činnosť. Ja pán Cashman, ďakujem pekne, pán navrhnutý komisár, keďže e, niektoré generálne riaditeľstva sa snažia e, získať dosť veľkú moc ako e, zaručíte, že právomoci e, rozvoja nebudú obmedzené? Áno, chcela e, by som dodať k otázke pána Berna. Povedali ste, že pani Ashton je zodpovedná za plánovanie DCI. Chcela by som sa spýtať, bojovali ste tento boj, alebo možno teraz by ešte bol čas, aby sme zastavili toto rozdelenie medzi DCI a EDF. Je to rozvojová politika, má to rovnaké ciele, rovnaké princípy. E, bojovali ste tento boj a prehrali ste? No už ja ešte stále nie som komisárom pre rozvoj, zatiaľ som ešte žiaden boj nebojoval, ešte som žiaden boj neprehral, ale myslím si, že by sme sa na to mali pozrieť z oboch strán ak by som bol zodpovedný za plánovanie, za všetko, tak by som eh, potreboval naozaj obrovskú eh, mapu, obrovské právomoci, pretože vlastne rozvojová pomoc sa týka eh, celého sveta. Myslím si, že najlepší spôsob, ako riešiť túto vec, je tak, že budú tieto zodpovednosti tak rozdelené, ako som povedal. Myslím si, že nie je žiaden problém v tom, ak služba pre vonkajšiu činnosť bude zodpovedná za DCI, pretože e, všetko plánovanie sa bude odohrávať e, prostredníctvom spolupráce. Ak ja budem zodpovedný za niečo, tak aj keď Ashton e, sa bude na tom podielať nikdy nebudeme nič robiť izolovane. Takže myslím, že by ste sa nemali bať, že stratíme rozmer, rozmer rozvojovej politiky. My to nestratíme, my by sme to stratili iba vtedy, ak v roku 2013, ak sa bude diskutovať, keď sa bude diskutovať o finančnej e, finančnej e, politike, finančnom výhľade, ak teda budeme mať tie dva nástroje a nebudeme mať dostatok prostriedkov. Toto bude zlé, ale myslím si, že tu nie je žiaden boj alebo žiaden problém e, v tomto rozdelení zodpovednosti. E, pán Mitchell, pán predseda, e, z týchto otázok, ktoré sme položili zo strany socialistov aj EPP, myslím si, že vyplýva jasne naše znepokojenie kvôli určitým otázkam a chcem sa spýtať, spýtať. Nemusíte to odpovedať na to dnes, ale uh, uh, má to na pamäti, keď e, kongresmani uh, cestujú, tak majú podporu uh, kongresu. Ambasády. Ambasád. Chce, ako zaručíte, že Ako zaručíte, že ako komisár budete mať e, podporu e, úradu alebo teda služby pre e, vonkajšiu činnosť? Nuž, samozrejme môžem vám povedať, že tento, táto pozícia komisára, komisára pre rozvoj neutrpí vytvorením služby pre vonkajšiu činnosť. Čo sa týka e, modalít tejto služby, o tom ešte diskusujeme. Je to veľká výzva. Katy pripravuje e, návrh na ako by mala táto služba vyzerať, ale všetky tieto politiky, alebo všetky, e, pardon, všetci čelní predstavitelia, vrátane predsedu Baroza hovorí, že my ne, neustupujeme alebo neredukujeme naše rozvojové ciele. Každý sa pýta, nezhoršia sa veci. Nie, ja môžem povedať, zodpovedne prehlásiť, že veci sa nezhoršia, že budú koherentnejšie, že, sa, že budeme úspešne napredovať. Ja bojujem za princíp a myslím si, že princíp je taký, že únia bude silnejšia. Myslím si, že všetci z tohto budeme ťažiť. Ďakujem. A teraz sa chcem poďakovať všetkým kolegom za otázky a chcem sa poďakovať aj e, pánovi e, Piebalksovi za odpovede. Tak ako som povedala na začiatku e, vypočutia, teraz vyzývam dezignovaného komisára, aby urobil záverečné vyhlásenie maximálne na 5 minút, ak si to želá, predtým než uzavrieme túto rozpravu. Pani predsedníčka, vážení poslanci, vážené poslankyne, chcel by som uzavrieť e, toto vypočutie. Chcel by som hovoriť po lotyšsky, takže teraz budete e, musieť využiť aj e, sluchátka, pretože teraz využijem možnosť hovoriť mojim rodným jazykom. Vispirms es gribētu pateikties par šo iespēju. Chcem sa veľmi pekne poďakovať za možnosť trojhodinovej výmeny názorov s Európskym parlamentom. E, tieto otázky neboli pre mňa nejaké bombóniky, samozrejme nebolo to úplne ľahké. Ak mi zveríte úlohu Európskeho e, komisára pre e, rozvoj, budem sa snažiť využiť tieto otázky ako základ e, mojej práce a takisto tieto otázky vnímam ako pracovné poverenie do budúcnosti. Chcem sa ešte raz e, srdečne poďakovať vám všetkým za otázky. Nadchádzajúcich 5 rokov e, bude obdobím mnohých možností pre rozvojovú politiku majstrovstva vo fotbale v Afrike, aj iné športové podujatia v Brazílii posilnia možnosť spolupráce medzi štátmi. Nesmieme dopustiť, aby v takomto období, keď my žijeme v blahobite, stovky ľudí trpelo hladom. V mileniových rozvojových e, cieľoch sú záväzky, ktoré musíme dodržať. Iba tak dosiahneme náš vzdialenejší cieľ a to je úplné vykorenenie chudoby. Chápem, že je potrebná celosvetová spolupráca, aby sme dosiahli tieto ciele. Je to to isté ako v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Európska únia tu môže zohrávať výnimočnú úlohu. Už dnes EÚ poskytuje 60 e, štátnej rozvojovej pomoci, ale vieme, že e, ešte stále môžeme byť lepší. Toto si vyžaduje samozrejme aj účinnú spoluprácu medzi Komisiou, Európskym parlamentom a členskými štátmi. V roku 2005 sme prijali spoločné vyhlásenie európsky konsenzus o rozvoji. Dnes, o 5 rokov neskôr, musíme urobiť ďalšie kroky. Musíme využiť možnosť, ktorú nám núka Lisabonská zmluva. Na záver chcem ešte raz potvrdiť, že ak dostanem toto portfólio, Nebudem šetriť námahou a budem sa snažiť naozaj e, dosiahnuť stanovené ciele. Viem, že niektorí z vás boli prekvapení, keď predseda komisie vybral mňa pre toto e, portfólio. Mnohí sa čudovali, že komisár pre rozvojovú spoluprácu bude človek z krajiny, ktorá nefiguruje veľmi v tejto oblasti. Samozrejme, že by bolo dobre, keby som mal bohatšie skúsenosti s e, politikou rozvoja, ale na druhej strane som si istý, že E, mám takisto už skúsené e, služby komisie a takisto Lotyšsko má e, skúsené osobnosti v oblasti štátnej aj neštátnej pomoci. Moje skúsenosti z obdobia, keď som bol komisárom pre energetiku, mi takisto pomôžu pri výkone mojej budúcej úlohy. Vážené dámy, vážení páni, budem sa snažiť zo všetkých síl a chcem sa poďakovať za túto rozpravu. avant de lever la Ešte chcem niečo povedať koordinátorom e, za zatvorenými dverami o 20. hodine v sále ASP 1G1 sa bude konať stretnutie koordinátorov, v ktorom sa bude vyhodnocovať toto vypočutie. Prajem všetkým príjemný večer.